So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Nachmittags... Milí kolegovia, vítam vás na popoludňašom rokovaní dnešného výboru. Sme pri bode 12 e, našho programu. Je to veľmi e, horúci zemiak, tento bod programu. Ide o poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. Je to téma, ktorou sme sa už zaoberali aj v predchádzajúcom legislatívnom období. Bolo tam veľa návrhov poslancov a pani Renate Zomer mala, bola vtedy spravodajkyňou, je aj teraz spravodajkyňou, ale teraz sa ešte hlbšie ponorila do tejto témy a preto jej teraz odovzdávam slovo, aby nás informovala o posledných znalostiach, ktoré sa týkajú informácií o potravinách spotrebiteľom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to skutočne veľmi bohatá téma, ktorú máme teraz pred sebou. Ako už predseda povedal, koncom minulého legislatívneho obdobia som pracovala na správe na túto tému, ale potom prišlo toľko pozmeňovacích návrhov, bolo ich vyše 1200 tesne pred voľbami a preto sa náš výbor rozhodol, že odloží túto správu do ďalšieho legislatívneho obdobia. Mojou úlohou bolo podľa rokovacieho programu správu prepracovať a do nej zapracovať čo najviac e, pozmeňovacích návrhov. To samozrejme viedlo k tomu, že moja správa sa tiež na objem troška rozrástla zapracovala som alebo navrhla som 201 zmien. Prešla som všetkými pozmeňovacími návrhmi, avšak, ako viete, držala som sa svojej zásadnej línii a to znamená, že z tohto hľadiska sa správa nezmenila. Nemôžem teraz v tomto uvádzaní správy hovoriť o všetkých detailoch. Tá správa je veľmi podrobná. Musíte si ju naozaj pozorne prečítať. Určite tí, ktorí sú tu už opakovane, to aj spravili. Chcem len povedať, že samotný materiál komisie má 53 článkov a 13 príloh, to všetko spolu najviac úzko súvisí. A viete si predstaviť, že keď sa urobia zmeny, aký to má dopad na prílohy alebo na ďalšie články a tak ďalej. Pokúsila som sa pripraviť konzistentnú správu a na začiatku musím pokarhať komisiu, pretože návrh komisie ktorý sa týka takého relevantného právneho predpisu všetkých potravín vo všetkých 27 členských štátoch, tento návrh komisie bol veľmi zlý. Keď si predstavím, koľko ľudí má komisia k dispozícii na to, aby spracovala takúto tematiku a keď si to porovnám s tými slabými zdrojmi, ktoré máme my k dispozícii a potom sa musíme snažiť opraviť tieto chyby, aby sme napísali zákon, ktorý sa dá aj v praxi realizovať, tak musím povedať, že to, čo ponúkla komisia, je takmer drzosť. Sú to tvrdé slova, ale ja už pracujem dlho na tejto problematike a môžem si dovoliť sa rozčuliť nad tým, čo komisia navrhla, pretože mnohé z toho je veľmi aj nereálne a komisia vôbec neplní svoje vlastné zadanie. Toto nové nariadenie má byť harmonizujúci, má zalúčiť právnu istotu v oblasti potravín, posilniť predajcov, má zabrániť e, e, narušeniu hospodárskej súťaži a podobne ale vôbec nič z toho nie je splnené v návrhu komisie a preto je pred nami veľká úloha, veľká úloha parlamentu a pracujeme na tom veľmi zodpovedne a intenzívne a my poznáme prax a preto vás naozaj vyzývam, aby ste sa s touto problematikou zaoberali, pretože je veľmi dôležitá, mnoho na nej závisí a chcem poukázať na to pre tých, ktorí to nevedia, že potravinárstvo v Európe je stredné odvetvie. Nie je toto veľké odvetvie, samozrejme sú v ňom aj veľké podniky, ale 80% sú e, stredné podniky, potom sú tam malé podniky, tie malé pekárničky na rohu a podobne. A to, čo my tu robíme, je právny predpis, ktorý musí vyhovať všetkým podnikom. Nemôže to predsa viesť k tomu, že sa niektoré podniky zatvoria alebo nedokážu znášať náklady. A označenie sa musí hodiť pre každý, každý druh potraviny a nealkoholický nápoj. A musí to byť uplatniteľné teda na všetky tieto tovary, položky. A preto navrhujem, aby sme v tomto zákone mali len e, e základné označenie ako povinné. Keď sme začali o tomto predpise hovoriť, tak sme vôbec nevedeli, že čo vlastne spotrebiteľ chce čo chce spotrebiteľ vedieť o potravinách, čo rozumie, čo masa spotrebiteľov v Európe žiada a čo vedia naozaj použiť a využiť v svojom každodennom živote v prospech svojej výživy. Vedecký výskum tejto témy v celej Európe sa začal až neskoro v lete a výsledky budú možno hotové o dva roky ale potom sme asi prešli už druhým čítaním tohto právneho predpisu. Takže znovu je to tak, že musíme schváliť zákon, kde nám chýba základ znalosti o tom, čo chce spotrebiteľ. Takže musíme sa zaoberať aj týmto aspektom v hlbšej miere, aby sme naozaj videli, o čo ide. Takže záver, záväzne základné označenie, ktoré je zrozumiteľné, Informácie sa musia dať ľahko nájsť na obale potravín, ale my nemôžeme teraz žiadať nejaké veľmi komplikované grafické zobrazenia alebo tu na niečo vymýšľať, pretože členské štáty to môžu aj rôzne chápať. Existujú rôzne grafické znázornenia, ktoré sa používajú rozdielne v členských štátoch a veľmi často je to tak, že to nemá ani celoštátne použitie, ale ide o značky, ktoré používajú niektoré reťazce alebo veľkí výrobcovia. A to je niečo, čo by sme mali povoliť dodatočne. Čiže je to dodatočné dobrovoľné označenie, ktoré by malo byť možné pokiaľ tie povinné označenia, ktoré ja navrhujem v svojom správe, by neboli tým prekryté, alebo ak by sa od nich neodputávala pozornosť, pretože tie grafické systémy znázorňovania v členských štátoch sú veľmi rozdielne. Ja si myslím, že balenie by nemalo byť preťažené informáciami. Komisia je toho názoru, že ľudia nečítajú, čo je na obaloch a preto ich musíme k tomu nútiť, aby to čítali a preto napíšeme to, čo bolo vzadu, teraz dopredu. Ale ja predtým vystriham je známe, že čím viac informácie na výrobku na prednej strane, o to menej sa to číta. Preto si treba dobre rozmyslieť, kde sa informácie na obale budú umiestňovať a aké informácie sa tam budú umiestňovať. Komisia navrhla na prednej strane balenia uviesť 6 základných hodnôt, výživných hodnôt, energia, tuk, e, nasýtené kyseliny, cukor, sol a e, uhlohydráty. A pri soli a cukri by to malo byť negatívne označenie. Tieto dve látky sa identifikujú ako škodlivé v potravinách, neviem síce prečo, pretože telo potrebuje aj sol. Otázka je samozrejme, že koľko toho má byť, koľko telo potrebuje. My všetci by sme mali vedieť, že priveľa škodí, ale Otázka je teda, že či to má byť negatívne označenie týchto dvoch e, e, látok. Ja si myslím, že tá predná strana by nemala byť nabitá informáciami. Ja žiadam, aby na, prvej, na čelnej strane, na tom istom mieste, čo je vpravo dole na balení, bolo veľkým písmom napísané, aký je obsa- energetický obsah danej potraviny. A keď sú E, produkty v regále na poličke v obchode, tak sa toto dá porovnať potom. A aby toto porovnanie bolo zaručené, tak energetický obsah by mal byť povinne vytlačený na prvej strane a mal byť povinne uvádzaný na 100 gramov alebo 100 ml výrobku, pretože hovoríme aj o nápojoch. V mojom prvom návrhu som hovorila, že len toto a nie súčasne ešte uvádzať údaje na dávku. E, komisia navrhuje 100 gramov, respektíve 100 mililitrov, e, alebo na jednu porciu. Ja si myslím nie, že má to byť na 100 gramov alebo mililitrov ale ak ide o výrobok, ktorý má jednu porciu ako balenie, tak okrem toho, a to určite pomátiš spotrebiteľovi, by sa tu malo tiež povinne uvádzať, koľko je, aký je energetický obsah tejto jednej porcie potraviny aby aj on videl, koľko vlastne spotrebuje, keď príjme túto dávku. Ešte k nápojom. Komisia navrhuje, aby alkoholické nápoje boli vyňaté, ale aby miešané nápoje boli súčasťou tohto nariadenia. Ja si myslím, že treba byť dôsledný. Ak sa väčšina alkoholických nápojov výjme, tak potom všetky alkoholické nápoje by mali byť vyňaté, pretože sa na ne vzťahujú osobitné úpravy a komisia správne navrhuje, aby sa po piatich rokoch vypracovala správa a aby sa posúdilo, či alkoholické e, nápoje majú mať osobitné značenie. Takže ja som za to, aby sa alkoholické nápoje tu na neuvádzali, pretože to nie sú potraviny, ale to sú požitky. Komisia ďalej navrhuje, alebo lahôdky, komisia darej navrhuje, aby povinné údaje boli vo veľkosti písma 3 mm. 3 mm sa zdá málo, ale pre väčšinu povinných údajov, pretože ich je veľa, ktoré navrhuje komisia, je to už dosť veľa. Určite ste videli aj e, zlo, od lobbystov e, ukážky toho, aké veľké by to bolo, keby sa používali tieto 3 mm pre všetky potrebné informácie, tak by sme museli balenie zväčšiť, aby sa tam všetko zmestilo. A to je kontraproduktívne. My predsa chceme znižovať odpad z oba- obalov. Nechceme mať veľké obaly len preto, aby sa tam ten všetok text zmestil. A chceme zabrániť aj tomu, aby sa zväčšoval obsah balí, balení a podobne pretože to by zase napomáhalo tučnote v Európe a nie boju proti nej. Komisia chce označenie alergénov, ktoré sme prijali pred niekoľkými rokmi na nepredbalené výrobky. A tie, ktoré nie sú predbalené výrobky, tak chce, aby tieto výrobky boli tiež e, predmetom tohto nariadenia, aby sa na ne vzťahovalo Napríklad tu ide o čerstvé ovocie, zelenina. Ako to chcete, prosím vás, označovať? To sa vôbec nedá. Takže komisia hovorí, áno, zatiaľ je to tak riešené, že členské štáty môžu určiť výnimky pre produkty, ktoré z čase e, predaja nie sú balené. A ja tu vidím ten problém, že členský štát jednoducho zabudne pripraviť takúto úpravu alebo bude treba čakať na ňu mesiace po účinnosti tohto nariadenia a výsledok by bol taký, že tie výrobky, ktoré nie sú balené, až do doby celoštátnej úpravy musia plniť všetky požiadavky, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, čo je absurdné. Avšak pokiaľ je o alergény a ich označovanie, to je možné aj v prípade nebalených výrobkov. A pri nebalených výrobkoch napríklad máme aj reštauračné e, služby, reštauračné potraviny, jedla a tam je všetko možné a tam je možné informácia o alergénoch uvádzať bez toho, že by sme museli mať e, údaje pre jednotlivé produkty. Dá sa jednoducho klienta upozorniť na to, že tieto informácie poskytne predávajúci, personál predávači, alebo budú tam informačné letáky, to nemusí byť jednoducho na tom konkrétnom produkte uvedené, aby vedeli tí, ktorí trpia alergiami, že sa môžu opýtať Komisia ďalej navrhuje celoštátne systémy označovania. To znamená, že členské štáty môžu mať svoje vlastné vnútroštátne systémy, národné systémy označovania, ktoré ale nie sú záväzné. Aj predtým vystrieham, i keď národné systémy označovania de jure nie sú záväzné, boli by de facto v reálnom živote pre potravinárske podniky samozrejme povinné a znovu by došlo k triešteniu vnútorného trhu a hlavne by to bolo veľmi eh, zlé pre stredné podniky, ktoré predávajú svoje výrobky v členskom štáte a pre ne by to bola úloha, ktorú nedokážu jednoducho dodržiavať, keby vyvážali napríklad do iných členských štátov, aby poznali všetky tie systémy označovania a znamená to, že predaj, eh, eh, to, predaj produkcie stredných podnikov by sa veľmi ťažko realizoval na trhoch iných členských štátoch ako domovských. Takže nebalené výrobky vyňať, hlavne e, ako som už povedal, z tých dôvodov a vnútroštátne národné systémy označovania tiež nepripustiť, ani nezáväzné národné systémy označovania, pretože by to viedlo ku chaosu na vnútornom trhu. Nechcem tu teraz hovoriť o každom detaile tejto správy, ešte je tu niekoľko maličkostí a to je energetický obsah, ktorý navrhujem na prednú stranu balenia a na zadnej strane je v tej tabulke, samozrejme, tam sa bude opakovať spolu s tými ďalšími informáciami o najdôležitejších živinách produktu. Predsa táto tabulka, ktorú už máme na väčšine výrobkov, nie je zatiaľ záväzná. Je to dobrovoľne uvádzané, ale má sa to stať záväznou informáciou, ale predsa si len myslím, že energetický obsah by sa mal uviadza, uvádzať len v kilokalóriách. Ja viem, že to nie je správne. Kiložul je tá jednotka, ale žiaden zo spotrebiteľov, ja som o tom presvedčená, že nikto zo spotrebiteľov nevie, čo je kiložul. Vedia len, čo je kilokalória alebo hovoria kalória ale kilo, kilojoule považujem za veľmi ťažké. To znamená, muselo by tam byť znovu veľa čísil, takže ja si myslím, že kilokalórie by bolo naozaj to, s čím vedia ľudia pracovať. Aby tabulka, na, navrhujem, aby tabulka na zadnej strane mala 8 povinných údajov, energetický obsah na 100 gramov alebo mililitrov, Ďalej, bielkoviny navrhujem, aby sa tam uviezli. Komisia nechce uvádzať bielkoviny, ale ja si myslím, že je to chyba, lebo bielkovina je jedna z najdôležitejších živín v potravinách a potom samozrejme máme v Európe dostatočné zásobovanie bielkovinami, ale to nemôže byť argument, aby sa tam bielkoviny kvôli tomu neuvádzali. Exist, je to veľmi dôležitá informácia pre niektoré skupiny, ktoré potrebujú vysoký obsah bielkovín v potravinách. Preto by som chcela, aby to tam bolo. Potom sa určite budeme baviť o tom, že čo budeme u, u, u, uvádzať uhlohydráty alebo cukor zvlášť, alebo ako. A ja navrhujem, teda úlohy dať s cukrom či bez cukru. A potom je tu ešte aj tá otázka soli. Nie je lepšie uvádzať natrium, sodík, ale sol nie je natrium. Nie všetko, čo je v soli, je natrium. A existujú v potravinách aj iné zdroje natria, ako je len sol. Takže buď by sme uvádzali len sodík, natrium, čo ale spotrebiteľ podľa mňa nerozumie, alebo aj tam uvedieme sodík a potom z toho sol ako zdroj soli, ale to je môj návrh a uvidíme, ako sa vyrieši. A tá veľkosť 3 ml, to je samozrejme nezmysel. Ja navrhujem, aby, čita- aby sa definovala čitateľnosť textu, ale to je ťažké, taká definícia ešte neexistuje, ale aj text, ktorý má menšie písmena ako 3 mm, je čitateľný, ak sa splnia niektoré faktory. Predsa čitateľnosť nezávisle od veľkosti písma, ale aj od kontrastu písma a pozadia, od druhu písma, od hrúbky písma, vzdialenosti písmena a podobne. Takže ja navrhujem, aby komisia spolu s potravinárskymi podnikmi vypracovala usmernenia, ako to má vyzerať. A potom ešte chcem, aby aj komisia spolu so zástupcami členských štátov a predstaviteľmi potravinárskeho sektoru stanovila, čo je reálna veľkosť jednej porcie. Pretože Môžeme uvádzať energetický obsah alebo živiny na porciu popri týchto povinných e, údajoch, ale čo je jedna porcia? Je jedna porcia celá pizza alebo pol pice a aká veľká je čajová lyžička? Takže potrebujeme mať to, aby porcie boli e, realistické, pretože ináč je to zavádzajúce. Poznáme aj príklady z trhu, kde sa zavádzajú spotrebitelia s veľkosťou porcie. V zásade som proti zavádzaniu, pretože my tu robíme návrh o tom, ako sa môžu označovať aj imitáty potravín, to je niečo nové. A v prvej správe, ktorú som pripravovala, to vôbec nebolo predmetom verejnej diskusie. Medzi tým máme vo viacerých krajinách, napríklad Nemecku, veľkú diskusiu o imitátoch potravín, ktoré nemusia byť zlé, ale ktoré predstierajú, že sú niečo, čo nie sú. Povedzme sír, ktorý nie je sír, lebo je vyrobený z rastlinných tukov. A ja navrhujem, aby to bolo uvedené primeranie na tej prvej, prednej strane potraviny, aby sa tam uviedlo, že ide o imitát potraviny, alebo že je tam obsahová látka, ktorá, e, že je tam nejaká látka v potravinách nahradená nejakou inou látkou, ktorú by sme neočakávali v potravinách či je nejaká dôležitá látka nem pri šunke nahradená škrobom alebo niečím. Takže toto, ako vidíte, ja som nie za systém GDA, ako to vidíte, ako za povinný systém označovania. Ja ho nepovažujem za dosť dobrý. Myslím si, že je lepší ako semafor, ale tam je aj E, nejaké vedecké pozadie, aspoň pri semaforoch nie, ale nechcem GDA ako záväzný systém. E, samozrejme, že môže byť povolený ako dobrovoľné označovanie, ale potom skutočne ako 2000 kilokalórií za deň ako referenčná hodnota pretože ináč by sme mohli povoliť všetko, ako napríklad 5000 kilokarolí ako referenčnú hodnotu na deň. A to je skutočne potom zavádzanie spotrebiteľa. Farebné označenie výrobkov to odmietam. Napríklad aj v Nemecku, aj v iných krajinách sme mali o tom diskusiu. Ja nechcem žiadne povinné farebné označovanie, považujem to za nebezpečné farebné označovanie produktov, sa nedá použiť na všetky potraviny a nápoje a viedlo by to k tomu, že napríklad základné potraviny v zásade by boli označené červenou značkou, ale čo ja viem, bolo by tam veľa tuku v mese, síre a tak ďalej. To vieme, že majú nemecký chlieb, obsahuje v porovnaní s juhoeurópskym bielým chlebom relatívne veľa soli, lebo je to iné cesto a potrebujeme tam viac soli, aby sa to mohlo upiec. Tam by bola tiež potom taká výstraha, a ja si myslím, že toto, táto semaforová signalizácia e, zelená, žltá, červená by škodila a potom vlastne tie imitáty potravín by vychádzali oveľa lepšie z tohoto, pretože by v porovnaní s originálnym mesom alebo sírom, sír, ktorý je z rastlinných tukov, teda imitát, má oveľa lepšie hornoty z hľadiska nasýtených kyselín, povedzme, než prírodný sír. A to by tiež zavádzalo spotrebiteľa a keby sa držal spotrebiteľ týchto semaforov, tak by v dlhodobého hľadiska sa spotrebitelia nesprávne živili. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, lehotu ma požiadali presunúť. Doteraz bola lehota 9. december. Ja viem, že je to veľmi tesné, ale musíme vychádzať z toho, že tento návrh komisie už máme na stole veľmi drho a my nemeníme svoju správu, moju správu, ale hovoríme tu o návrhu komisie, aby som nemala proti tomu, keby sa ten termín ešte posunul. Je to vlastne jedno. Ale ak ten termín by sme mali neskôr ako 9. december, tak potom koncom januára, keď budú pozmeňovacie návrhy preberané vo výbore, nebudeme mať k dispozícii všetky jazykové verzie. A to sa musíme dohodnúť, či nám vyhovuje. A ak povieme, že dobre, tak nebudeme o tom hovoriť koncom januára, tak potom by to bol až marec vo výbore. A to by viedlo k tomu, že prvé čítanie by nebolo v maji, ale až po letnej prestávke. Takže prosím, keby ste toto zohľadnili. Ďakujem. Ja, Dank, Frau Sommer, für diese... Ďakujem kolegyňa e, Zomer za tento úvod do tejto zložitej tematiky. A e, je tu 212 pozmeňovacích návrhov od vás, len od vás. Ešte skôr, ako sa vyslovia kolegovia z výboru. Takže otváram diskusiu a v prvom kole dávam slovo koordinátorom. O slovo sa hlásili mnohí a čas máme do pol piatej, takže tri minúty, ak by sa dalo. Takže keby ste sa tak zariadili, prosím, že tri minúty. Víme tako prosi, prvý, prosím. Ďakujem pekne. Naozaj 3 minúty to nie je veľa na taký veľký dosie. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej správu a tiež komisii za odvedenú prácu. E, sú tu dva ciele tohto návrhu. Poprvé zjednodušiť označovanie potravín a zlepšiť bezpečnosť potravín e, v rámci vnútorného trhu a po druhé e, napomôcť spotrebiteľom robiť informovaný výber. Niekto niektoré veci sú komplementárne, iné nie. A myslím si, že my musíme dosiahnuť rovnováhu. Myslím si, že začíname dobre, čo sa týka správy. Niektoré uh, aspekty s tými súhlasím, s inými nie. Začnem s tými, s ktorým súhlasím. Nepredbalené potraviny, myslím si, že spravodajkyňa tu má pravdu. Myslím si, eh, že to by znamenalo, e, že všetky reštaurácie by museli tak poskytovať výživné hodnoty, informáciu a to by nebolo únosné. E, nie je tu žiaden ten prvok, ktorý by žiadal takéto informácie, ale myslím si, že čo sa týka alergenov, tak to by sme mali presadiť. Čo sa týka 100 100 ml na porciu. Myslím si, že by bolo potrebné tu porovnať isté produkty a myslím si, že toto označovanie by eh, sa malo uprednostniť eh, ak, eh, malo by sa uprednostniť pred označovaním na porciu. Tiež odporúčam návrh označovanie nanočastíc. Myslím si, že aj označovanie zmrazených produktov je dobrý návrh, ale e, mám aj isté výhrady a to je e, spotrebitelia chcú vedieť, odkiaľ pochádza, eh, pochádzajú potraviny. Štúdie ukazujú, že v mojej krajine tri štvrtiny eh, ľudí chcú vedieť, odkiaľ pochádzajú napríklad zelenina, ovocie, hydina a tak ďalej. A je dôležité, kde to zviera napríklad bolo mm, odchované, kde bolo zabité a potom, čo sa týka ovocia, zeleniny, polnospodárských projektov, kde boli vypestované. Tiež vítam návrh, že by e, bolo dobré e, poskytnúť informácie o energetickom obsahu, ale myslím, že by malo byť povinné označovať e, alkoholický obsah energetický obsah alkoholických nápojov. Myslím si, že tento problém musíme riešiť. Čo sa týka výživných hodnôt alebo vyživnej deklarácie, tak som naozaj za. Myslím si, že komisia teda navrhla tú odporúčanú dennú dávku a štúdie z Veľkej Británie ukazujú, že e, takéto riešenie by bolo že by bolo nápomocné spotrebiteľom. označovanie pomocou tzv. semaforu napomáha spotrebiteľom eh, získať informácie o výživných hodnotách. Informácie na eh, prednej strane by mali obsahovať informácie o eh, soli, lipidoch, proteínoch a tých základných výživných hodnotách a ako aj energetickú hodnotu Um, prípravku. Malo by to byť jasné, prehľadné a umožňuje to spotrebiteľovi robiť informovaný e, výber. E, tiež to napomôže e, výrobcom potravín pretransformovať ich produkty a už sa tak aj stalo vo Veľkej Británii tiež by mali byť ďalšie povinné informácie, ako sú proteíny, uhľohydráty a tak ďalej. Ehm, prehľadnosť to nie je iba o veľkosti písma, ale treba uh, myslieť aj na ďalšie aspekty, ako je napríklad farba alebo eh, kontrast medzi pozadím a písmom. Treba pamätať na to, uh, aby každý spotrebiteľ mohol prečítať toto písmo, pardon, to písmo. A takže podporujem istú minimálnu veľkosť písma. Uh, ešte sú tu ďalšie otázky. Umelé Transtuky by sa mali označovať rôzne národné programy. Myslím, že nechceme znížiť e, tie štandardy v jednotlivých členských krajinách. Ešte niekoľko otázok na komisiu. Spravodajkyňa navrhuje proces harmonizácie porcií. Už len chvíľočku vás poprosím. E, nakoľko je to uskutočniteľné, čo sa týka nákladov. Niektorí kolegovia z vnútorného trhu a poľnospodárstva navrhujú spoločné výživné symboly a nakoniec či uskutočnila alebo uskutoční komisia nejakú štúdiu uskutočniteľnosti, čo sa týka označovania alkoholických nápojov, alebo či by to bolo e, ťažké vykonať to. Ďakujem. Thank you, Ďakujem. Môžeš. Ďakujem. Myslím, že by sme sa mali zamerať áno na tieto body a potom možno ešte dáme spravodajkyni uh, eh, 5 minút, ale naozaj musíme sa obmedziť na ten rečnícky čas, eh, tak aby každý dostal priestor, ktorý žiadalo slovo. Ďakujem, pán predseda. Áno, výslovnosť môjho mena je vždy problém. Rád by som sa poďakoval pani Somer za veľmi prehľadnú správu a tiež sa jej poďakovať za energiu, ktorú investovala e, do tejto témy e, po prvom pokuse e, pretlačiť to v prvom čítaní. Môžem povedať, že my viac menej súhlasíme s jej myšlienkami, ale samozrejme mám tu niekoľko poznámok prvom rade si myslím, že je dôležité zdôrazniť, že táto legislatíva sa týka informácií pre spotrebiteľov, nie e, vystrihania alebo e, spôsobovania paniky medzi spotrebiteľmi a preto e, treba, aby označovanie bolo čo najobjektívnejšie a aby spotrebitelia mohli robiť informovanú voľbu pri kúpe produktov. Po druhé, treba zdôleži- pardon, je treba zdôrazniť to, že legis- v legislatíve ide o zjednodušenie e, e, dať dokopy niekoľko legislatívnych textov a myslím si, že tuto je komisia na tej správnej ceste. Mám otázku aj na komisiu a to je konkrétne. Skutočne sa dostávame alebo oslovujeme tých ľudí, ktorých chceme osloviť? Možno by to mohla byť aj otázka e, toho skúmania, ktoré prebieha, ale myslím si, že mnohí ľudia majú problémy e, so zdravím e, kvôli tomu, že teda príjmajú potraviny, ktoré možno nemajú dostatočne dobré označovanie. A ďalšia otázka na spravodajkyňu Mohli by ste jasnejšie vysvetliť, prečo chcete tu dodať e, bielkoviny a prečo chcete nahradiť e, sol sodíkom. Myslím si, že toto je nasmerované na spotrebiteľov. Myslím si, že spotrebitelia majú jasno v tom, čo je sol, ale nemyslím si, že vedia dobre, čo je sodík. Ešte niekoľko vecí. Odporúčaná denná dávka. Myslím, že to je veľmi jednoduchá prehľadná metóda, takže myslím si, že by som nesúhlasil so spravodajkňou o tom vymazaní. 100 e, gramov na porciu. E, páči sa mi riešenie pani Somer. E, chce sa vyhnúť neveľmi objektívnemu spôsobu, akým sa to robí teraz. Lebo nikdy vlastne nie je veľmi jasné, čo presne je porcia. To označovanie prostredníctvom tzv. semaforov nie som e, veľmi za, pretože to naznačuje istú jednoduchosť, ktorá neexistuje v reálnom živote. E, tento spôsob sa mi veľmi nepáči, lebo napríklad e, som počul, že chlieb a mlieko by mohli byť označované červenou farbou a nemyslím si, že by boli také nezdravé. Páči sa mi návrh týkajúci sa pred nepredbalených e, potravín. Bola to jedna e, otázka, na ktorú e, sa sústredili protieurópske orgány. A ja som naozaj proti tomu, aby sa zahrnuli nepredbalené potraviny alebo jedlo do, tohto, do tejto smernice. Ja Tiež nie som za to, aby e, národné e, schémy e, iniciovali národné vlády. Myslím si, že to by bolo proti princípom vnútorného trhu. Ďakujem. Ďakujem. Peter Líze. Ďakujem, pán predseda. Ja sa mm, pripojím k blahoželaniam pre Renate Smer. Myslím, že e, sme tu urobili e, dobrú prácu vo výbore a chcem vyzvinúť jeden bod a to malé a stredné podniky, osobitne malé a stredné podniky vyrábajú potraviny, ktoré nie sú predbalené a to je pre mňa prakticky nepochopiteľné ako nejaká cukráreň, cukrárenstvo alebo mesiarstvo máme takúto známku, ako sme tomu zvyknutí u veľkého priemyslu a podporujeme. a rád by som si počul um, názor komisie k uh, udávaniu um, energetického obsahu v kaloriách, to je pre ľudí zrozumiteľné a keď uh, to uh, niekde inde chceme robiť, tak by sme mali prispôsobiť, lebo kilojoule sa jednoducho neviedol dobre medzi ľuďmi. A čo sa e, týka farebného označovania, ja súhlasím s komisiou, že farebné označovanie e, je milné, pretože napríklad e, keď by materské mlieko bolo balenou potravinou, tak kvôli vysokému obsahu Toko by musel mať červenú farbu označenia a to si nemôžeme ani predstaviť. Vieme, že rôzne skupiny obyvateľov majú rôzne požiadavky a nemôžeme to robiť tak jednoducho ako sa to zdá pri tom semaforovom označovaní. Vo všeobecnosti varujem pred tým, e, aby sme e, neverili tomu, e, že prostredníctvom označovania potravín dokážeme vyriešiť problém obezity detí. To je obrovský problém a musíme sa o neho starať, ale hlavný problém nepredstavuje výživa. Ako viem, podľa vedeckých štúdií sa to za 15 rokov nezmenilo. E, deti teraz e, nejedia viac čokolády alebo e, nepijú viac sladký nápojov, alebo nejedia viac zemiakových hlupienkov ako pred 15 eh, rokmi, ale teraz eh, sa menej pohybujú a viacej sedia pred počítačom a preto eh, máme stále narastajúci počet detí s nadváhou. A tu ako Európska únia môžeme len čiastočne niečo urobiť, ale ne, mali by sme sa to chopiť tak a povedať, že teraz robíme výborné označovanie potravín a veriť, že týmto vyriešime ten problém. Musíme to byť jednoducho realisticky, že to treba e, riešiť e, na základe subsidiarity a musíme podporovať e, najlepšiu prax a skúsenosti, ale nemali by sme podľahnúť ilúzii, že prostredníctvom nariadenia o označovaní tento problém s nedostatkom pohybu detí vyriešime. Ďakujem, Karl Schrite. Tack. Jag vet inte vilka siffror du bygger på att läskkonsumtionen inte ökat. I Sverige har den ökat. Ďakujem. Ja myslím, že spotreba nápojov v Švedsku narastla o 185% z čas, kedy ja som bol školák, tak prečo hovoríte, že to tak nie je? Chcem sa poďakovať Renate, e, že to takto robila a e, že vypracoval e, takto tú správu. Žiaľ, švedskú verziu som dostal len včera a nemohol som si prečítať všetky 212 pozmeňujúcich návrhov. No, chcem povedať, že tých 212 e, nepridám, ale mám ešte zo pár. Napriek tomu som rád, že ste povedali, že dobre, že k tomu pridávate aj tie nanoaspekty a máte tiež pozmenujúce návrhy, ktoré ste zapracovali a na ktoré sme už my e, mysleli. No, e, je tu pár bodov, na ktorých sa nezhodneme a to je označovanie pôvodu. Mnohí si myslia, že je dôležité vedieť, odkiaľ pochádzajú produkty a suroviny. To je tiež súčasťou rozhodnutia pri kúpe. Pri mese e, musíme zasilniť to označovanie tak, aby vedeli ľudia, že e, kde e, sa to zviera narodilo a kde bolo na jatkách a kde vyrastalo. Musíme byť schopní, aby spotrebiteľ zabezpečiť, aby spotrebiteľ sa mohol vyhnúť tomu, že e, bude konzumovať e, zviera, ktoré sa narodilo v Holandsku a potom vyrastalo v Španielsku a mm, bolo na jatkách niekde e, v, na severe, aby sa vyhlo stresujúcej doprave. V bode 6 sa hovorí o malom obale 8 cm štvorcových, alebo opačne. A to je veľká zmena oproti tomu, čo bolo predtým, mnohé z obalov majú výnimky z požiadaviek a napríklad e, e, samotným e, ingredienciám sa to mení z 10 štvorcových cm na 18. Ja nie som proti požiadavkám na označovanie, ale to má, tie výnimky majú byť pre mikrospoločnosti Napríklad, keď e, majú označovať, či to pochádza z toho regiónu, tak e, môžete požiadať e, predavačov, môžete sa opäť predavačov, ak nie sú žiadne požiadavky na označovanie môžete mať znižené požiadavky na označovanie v malých obchodoch alebo produkciách, ale ako náhle to opustí ten región, tak musíme mať označenie pôvodu rád by som bol, aby boli jasnejšie pravidla, čo dosladiteľ. Ja som si raz myslel, že som kupoval pomarančový džús a potom som zistil, že um, obsahoval sladidla. Čo týka destilátov, piva, vína, tak mohli by sme to riešiť na základe predpisov, ktoré sa týkajú označovania iných potravín. Ste rovnako alergicky na to, e, čo je v liehovinách, ako aj e, keď je to v iných potravinách. Možno sa rýchlejšie opiete, ale to je iná vec. Pivo má e, veľa kalórií a lekári hovoria, že môžete si dať pohár vína za odmenu, ale keď e, pijete pohár vína každý deň, tak e, príjmate veľa kalórií. Ja by som rád videl, že ktorí výrobcovia používajú hm, prirodzené procesy a ktorí nie. Už mi vypršal čas, tak skončím a chcem podať e, stručne k tomu systému označovania na základe semaforu v pracovnej skupine sme to diskutovali dlho a našim záverom je, že je to dobrý spôsob, ako zabezpečiť dobré informácie dôsledne, ak je to mm, spojené s tou mierou 100 gramov alebo 100 ml. Aby sme sa vyhli tým absurdným príkladom, napríklad v prípade sušeného mlieka a tak ďalej, eh, musí to byť obmedzené na vopred balené potraviny, teda má to mm, platiť na potraviny, kde nie. Absurdné používať tento systém. Ďakujem. E, doma u nás sa hovorí, e, že e, tri poháre piva je tak veľa, ako je jedno kilo chleba, takže s tromi pohármi piva si môžete nahradiť celú vyživu. A u mesa je samozrejme jednoduché určite mať označenie pôdu, ale u ovocného jogurtu to môže byť ťažké, alebo napríklad u mandľovej čokolády keď e, tie prísady pochádzajú z jednej či inej a rôznych krajín a potom e, to musíte na novo označovať. Katy Kaliota? Ja, dank u wel. Uh, ik wil allereerst uh, tegen... Ďakujem pekne. Pre všetkým chcela by som povedať, že pani Samer je veľmi odvážna, keďže znova sa venuje tejto téme predchádzajúcom volebnom období odviedla veľmi dobrú prácu, e, predniesla veľa pozmeňujúcich návrhov a samozrejme nie vždy s ňou súhlasím, v niektorých bodoch áno, v iných nie. Moja skúsenosť z e, posled... je taká, že za posledný čas sa objavilo veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov k tejto správy, pretože je tu veľmi veľký lobbying a ja by som chcela každého z vás vyzvať, aby ste zobrali do úvahy, že tu ide o informácie poskytované spotrebiteľom. Takže záujmy spotrebiteľov musia byť na prvom mieste, keď riešime túto správu, ale treba pamätať na to, že ten lobbying, ktorý sa koná v Európskej, Európskom parlamente, je veľmi veľký. Myslím si, že 80 lobbystov pochádzajú z tohto odvetvia, tá, e, z odvetvia priemyslu a možno len 5 pochádza možno z mimovládnych organizácií, ktoré, rieš, ktoré riešia spotrebiteľské otázky. Myslím si, že tých 5% by sme mali vypočuť prednostne, nie tých 80% ľudí, ktorí prichádzajú z priemyslu. Ja som sa rozprávala s mnohými zástupcami mimovládnych organizácií a oni, teda mnohí z tých, s ktorými som sa rozprávala, nesúhlasia s tým farebným označovaním eh, potravín respektíve s tým, že by to farebné označovanie nebolo pre spotrebiteľa jasné a uspokojujúce. E, v mnohých krajinách to funguje a malo to pozitívny ohlas. Takže myslím si, že toto farebné označovanie podľa modelu semafora je e, veľmi taký priamy a jasný spôsob komunikácie so spotrebiteľom. Myslím si, že aj tiež informácie o energetickej hodnote, ako aj o tukoch, nasytených masných kyselinách, uhľohydratoch, cukroch a soli by mali byť uvedené na prednej strane obalu. E, treb, netreba zabúdať na to, že ak nám je tam príliš veľa tuku, tak to nie je príliš uh, zdravé. Spotrebiť, spotrebiteľ si vždy bude môcť vybrať, uh, zvoliť si napríklad inú čokoládovú tyčinku, ale treba mu tie informácie poskytnúť. Nechceme, aby vš- úplne všetko bolo harmonizované. V členských štátoch určite tieto štáty budú chcieť e, si svoje povedať, e, čo sa týka označovania e, napríklad na zadnej strane obalu. Ale súhlasím s pani Somer v tom, že keď sa hovorí o tých mm, tradičných e, rozšírených produktoch, e, tak by sme sa mali pozrieť aj na to, že tie malé a stredné podniky ktoré momentálne môžu mať do 250 zamestnancov, tak tieto podniky, hovorím teda o napríklad nejakých domácich, respektíve malých mesiarstvách alebo pekárniach a podobne, tak tieto by mali byť vylúčené, respektíve vyňaté. Vidím, že pani Somer vyňala veľkú časť z návrhu komisie. Ja som za. Možno, že takýmto spôsobom návrh je jasnejší, prehľadnejší, ale myslím si, že to aj odstraňuje niektoré základné veci návrhu komisie. A keby som teda to mohla zhrnúť, Myslím si, že potrebujeme naozaj pouvažovať nad tým, že e, zobrať do úvahy to, že to farebné označovanie pomocou modelu semafora je pozitívne vnímané spotrebiteľmi a nemali by oni trpieť kvôli lobistickým e, skupinám z priemyslu. Ďakujem. To boli tieňoví spravodajca, mali 5 minút a teraz e, máme 13 prihlásených do debaty a tým uzatváram zoznam. A teraz e, vyzývam, aby ste e, hovorili 2-3 minúty a nemusíte povedať všetko, čo máte na srdci a musíme sa koncentrovať na pár bodov, lebo ináč nepreberieme pozmeňujúce návrhy. Môžete aj sa pýtať otázky spravodajkyni, ak je to potrebné. Tak Mar Rodberend. Ďakujem, pán predseda. E, najprv v súvislosti tom, čo povedal Liotard, e, lobistická práca sa robí vždy pri každom zákone a každý si vždy myslí, že sa to robí e, príliš, keď ho to postihuje samého. A už mnoho rokov robíme politiku pre spotrebiteľov a musím najprv zvrazniť, že toto je e, návrh predpisu, ktorý uzatvára medzeru. E, to nemá nič spoločné s inými. E, nemá to nič spoločné proti, s tým, či budeme proti obezite alebo čomu inému. On uzatvára medzeru v označovaní tam, kde žiadne označovanie nebolo. To je bodka to je jasné, že toto všetko potrebujeme a celý um, balík um, označovania pre spotrebiteľov musí mať uh, kompaktne ozavretý. Toto uh, je um, účelom uh, tohoto predpisu. A keď to vieme, tak ide o to, že čo potrebujú spotrebitelia, čo chcú vedieť. Oni chcú vedieť, že koľko percenta výživnej hodnoty je v tých produktoch. Myslím, že návrh komisie je dobrý, ale ako vždy pozerám sa smerom ku komisii vždy sa dá niečo zlepšiť. Ja som presvedčený, že spotrebitelia majú právo vedieť, odkiaľ pochádza ten výrobok a v časoch BS bolo samozrejme, že e, sa označovalo hovedzie meso, že odkiaľ pochádza a prečo to nemôžeme robiť aj pri iných vodoch. E, ja som pripravená e, tu, chcem tu vidieť snahu, aby sa označovala krajina pôdu keď e, to robíme a musíme definovať e, pri hlavných e, ingredienciách, tak ako to robila komisia, tak spravodajkyňa to tiež zdôraznila. Podporujem spravodajkyňu v tom, že chce označovať bielkoviny. Ja som v prvom pokuse v predchádzajúcom volebnom období predložila návrh, ktorý teraz prevzala spravodajkyňa. Myslím si, že tieto e, zvyšné látky, balast látky sú e, dôležité pre spotrebiteľov a majú aj funkciu pre ľudí, ktorí e, sa musia takto živiť. A Dva body sú osobitne dôležité. Poprvé, rozlišovať medzi balenými a nebalenými potravinami. Pre mňa je nepochopiteľné, že prečo v supermarkete môžem kúpiť 100 gramov šala e, tu z e, firmy Penik v Berlíne a nie, tam uvedené, že e, koľko majú jednotlivých látok obsahu a potom môžem kúpiť aj balený ten istý šalát a tam je napísané, že koľko je tam ktorých látok a myslím si, že by sme mali aspoň písať výživnú hodnotu a energetickú hodnotu. A posledná vec, jedlo v letadlách z toho vylúčime a nakoniec ku Karlovi Šluterovi toto je približne 80 štvorcových centimetrov. Keď sa na to pozrieme blízko, tak e, musíme sa na to e, povedať, či e, to chcete mať pri nebalených potravinách. Ďakujem, pani Grostet. Merci, monsieur le président. Ďakujem, chcela by som euh, zagratulovať pani Sommer naozaj odviedla, odviedla vynikajúcu prácu. Uh, budem stručná, chcela by som, aby uh, sme teda poskytli čo najlepšie informácie spotrebiteľom a preto by sme sa mali vyhnúť uh, tomu semaforovému označovaniu pretože naozaj to nie sú veľmi kvalitné informácie. Preto teda myslím si, že je trošku ťažké eh, zhrnúť informácie prostredníctvom tohto farebného označovania. Štúdie ukazujú, že tento systém nevedie k zmene spotrebiteľského správania a k teda eh, k zvoleniu si vyváženej eh, stravy, eh, čo sa týka zjednodušovania označovania, tak je to prehľadnejšie, ale musíme byť veľmi ehm, dávať si pozor na to označovanie, napríklad na veľkosť písma, tak aby to bolo praktické, napríklad pri malých jogurtových teglíkoch pri malých obaloch. E, tam jednoducho nie je možné napísať všetko, takže naozaj musíme byť trošku realistickejší. Súhlasím so spravodajkňou, aby e, sa tu zahrnuli tuky, nasytené masné kyseliny, uhlohydráty, cukria, sol. Uh, ako informácie na prednej strane. E, čo sa týka soli, respektíve sodíka, no už e, sol to nie je výživná, um, výživný prvok, je to, um, je to ingrediencia, ale sodík je výživný prvok. Sol je jedným z hlavných zdrojov sodíka. Ešte sú tu aj ďalšie zdroje sodíka. Napríklad samozrejme, ja neviem, vajíčka alebo nejaké meso a tak ďalej, bez toho, aby obsahovali veľa soli. Takže treba dávať pozor na to, aby sme nehovorili, že sol a sodík to je to isté. Čo sa týka alergénov v ingredienciách, myslím si, že je veľmi potrebné teda spomenúť aj pôvod týchto ingrediencií. spotrebitelia majú radi tieto informácie, ale treba si dávať pozor, pretože pretože sa uskutočnila štúdia o označovaní e, pôvodu a e, viedlo to k záveru, že možno niekedy spod spotrebitelia e, môžu viac zobrať do úvahy túto informáciu než výživné e, hodnoty produktu. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa medzi na 3 minúty. Nebudem hovoriť o všetkom, čo už bolo spomenuté, a hlavne to, čo povedal teňový spravodajca. Um, povedal to, čo ja plne mm, podporujem. Ja e, mám rešpekt voči tomu, čo um, pani spravodajka nerobí, lebo je to mamutia vloha a myslím, že až na pár bodov ju vo všetko môžem podporiť. Je to e, logické e, v celom tom koncepcii, ktorý tu popísal, e, len mali by sme po, ešte posilniť tie kritické slova voči komisii. Mali ste vlastne my, vy napísať návrh smernice, miesto toho, aby ste to nechali na komisiu, pretože ten ich návrh má v sebe pár bodov. Ja sa pýtam, že či ten človek, ktorý niečo také napíše, naozaj zažil realitu uplatňovania takéhoto zákona v praxi. Obmedzím sa len na pár bodov. Najprv som trošku bol vystrašený, eh, že ste eh, vy, eh, vymazali tú koncepciu GDI. Ale nakoniec po súbore rozhovorov, ktorý som viedol, som sa presvedčil, že je to správne, že ste to urobili, pretože pozrite sa na budúce v regaloch obchodu, že mám dojem, že tá koncepcia GDI je značne lepšia ako napríklad označovanie semaforov a že toto môžu rôzne výrobcovia zneužívať a e, som si istý, že e, mnohé e, koncerny, ktoré sú tiež tu v Bruseli zastúpené, tiež využijú túto koncepciu a ja tu mám čokoládovú tyčinku a pozriem sa na to, že koľko je tam kalórií, čo ma zaujíma ako spotrebiteľ a hovoria tam, že 25 gramov tejto E, čokoládovej tabulky e, pokrýva 730 kalórií, e, to je asi toľko a toľko z dennej spotreby. A potom, keď sa pozrite, tak vidíte, že táto čokoládová tyčinka má 44 gramov, takže ako užitočná je táto informácia na tejto tabulke. Ja som to videl v mnohých prípadoch, ja tu mám podozrenie, že musíme byť veľmi opatrení, že toto silná podpora GDI vychádza zo zaujímav veľkých koncernov a to nie je nič iného, len marketingový nástroj, e, ktorý by sme mali premeniť e, podľa niekto zákona. Takže e, logicky myslím, že by sme sa mali vrátiť k základnému porovnateľnému označovaniu, ktoré bude povinné, aj čo sa týka porcií. Vzhľadom na debatu, ktorú sme tu vedli pred pár rokmi, myslím, že by sme mali stále vyjasňovať a už pár rečníkov predo mnou povedalo, že s označovaním potravín a s predpismi e, pre e, popisovanie e, potravín ne vyriešime problém zlých potravinových a stravacích návykov máme len vyvážené spôsoby a potravinové návyky. aj čokoláda, aj kola samo sebe nie je nezdravá, len Ehm, konkrétna prísada alebo vládka obsahu a jej objem e, z nej robí škodlivú e, tak ja myslím, že musí byť spotrebiteľ takto informovaný. A e, posledná vec k označovaniu, lebo nedokázali ste sa zmestiť do troch minút, takže ja vás musím zdisciplinovať. Ďakujem pekne, pani Weisgerber je ďalšia. Tri minúty a koniec. Ja som len jednu vetu chcel povedať. Už 9 eh, sekúnd eh, môjho času ubehlo. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem eh, pridať k chvále našej spravodajkyne. Ona vypracovala veľmi konzistentnú, logickú a jasnú správu a a ja ju 100% môžem podporiť a mm, ja tu e, chcem len e, doplniť doplňujúce poznávce návrhy, ktoré niekedy e, len v kombinácii s vašou správou budú vôbec fungovať a ja to tak urobím, že tie, ktorá on už predložila, nepredložím, ale len navrhnem doplnenia. Osobitne vítam to, čo robila vzhľadom na tie potraviny, čo nie sú predbalené a myslím, že dobre, že ich výrobcovia sú z toho vylúčení a vyňatí a to sa týka osobitne aj malých a stredných podnikov, e, len napríklad e, malé e, pekárne, aj čo sa týka označovania alergénov v tých štítkoch, ktoré majú upozornenia. Myslím, že to je dobrý ten postup pre malé a stredné podniky a aby sme umožňuje to asi malým a stredným podnikom tento predpis vôbec uplatňovať praxi a pán predseda, ako povedal správne, ktorý tiež zo sociálnych demokratov, e, je e, to dôležité u spracovaných potravín, že je ťažké e, zistiť, že aká je hlavná látka obsahu, aký je mm, vôd. Čo sa týka imitácií, ja súhlasím s tým, čo povedali pani Somra, že treba označovať, že to je imitát, ale ja by som to len doplnila o definíciu a o prílohu, kde by sa mohli uviesť príklady a ešte e, dve, tri vety k tomu semaforovému označovaniu. E, s tými argumentami, ktoré ozneli, ja som proti tomu semaforovému označovaniu, pretože myslím, že je to príliš jednoduché a možno to vedie aj k zmetku E, zmeteniu, keď uvedieme u niektorých potravín e, červené svetlo a budú myslieť ľudia, že je to škodlivá potravina. A ja myslím, že preto je systém GDA dobrý a myslím si, že nesprávne, e, keď hovoríme o systéme GDA tu na vzlom, pretože podľa mňa je systém GDA alternatívou k semaforom. Musíme to len vyjadriť v úzkom širokom poňatí a e, zamedziť tomu, aby e, to priemysel zneužíval. A e, musíme povedať, že vždy sa to má stiahovať na 100 gramov a musí tam byť tiež výživná hodnota uvedená. Ja s ministrom mám model, ktorý by som prednesol ako návrh a ja by som bola rada, keby sme tento systém GDI uvádzali a tiež sa to musí stiahovať e, na kalórie, ako to povedal tiež e, pani Somr, teda GDA miesto semaforov. Ďakujem za Veslut. Ďakujem pekne, pán predseda. Na začiatok by som chcela spomenúť veci, ktoré kolegovia ešte nespomenuli. Jedna z tých vecí je to, že teda e, niektoré veci, teda to bolo spomenuté, že niektoré veci, e, niektoré jedlá, ktoré nám dostávate e, na palube lietadla, tie by boli vylúčené, alebo možno jedlo v nemocniciach. Samozrejme, spotrebitelia, ktorí platia za toto jedlo svojimi námka daňami, tak by mali vedieť, odkiaľ to jedlo pochádza, ďalšie základné údaje. E, my sme vypracovali legislatívu týkajúcu sa tejto témy, na to by sme mali pamätať. A ďalšia vec, e, môžem povedať, že ja pochádzam z krajiny, kde máme alternatívne označovanie a e, teda máme tiež debatu o tom, že e, čo presne máme označované, čo sa týka cukru, ale je potrebné mať systém, ktorý pozitívne vnímajú spotrebiteľa. Ak, ak podniky nebudú počúvať spotrebiteľov, tak uh, to mm, vlastne nebude užitočné. Ak tie podniky ich budú počúvať, tak eh, nakoniec aj predajú viac eh, výrobkov, takže to by nemal byť problém. Čo sa týka označovania pôvodu mesa, myslím si, že to pokrýva legislatíva, ktorá momentálne sa ešte nevykonáva, aj vrátane mojej krajiny. A čo sa týka alkoholu, prečo by to malo byť odlišné, ak je to vlastne jedlo alebo požívatina, tak by sa e, toho mala týkať príslušná legislatíva, čo sa týka energetickej eh, hodnoty alebo nutričných hodnot, čo, to, čo sa eh, čo sme hovorili o tej eh, tabulke na zadnej strane balenia. Ja ako spotrebiteľ to považujem za najdôležitejšie informácie a preto ma znepokojuje, že by sme tieto informácie stratili. Takže táto nutričná tabulka na 100 gramov alebo 100 mililitrov alebo ak by sme to mali e, teda tie hodnoty na jednu porciu, tak to by malo byť doplnkové a nemali by sme stratiť tie informácie, ktoré už máme. Na záver by som iba chcela povedať, že e, je veľmi ťažké pokryť aj transtuky v legislatívy. Myslíme si, že je to veľmi e, dôležité a čo sa týka tej požiadavky, či 3 mm písmo alebo nie. Myslím si, že to nie je tá najlepšia referenčná e, hodnota, e, podľa čoho sa meria čitateľnosť, ale musíme teda e, zaručiť to, že sa to bude dať čítať a že to bude prehľadné. Ďakujem, Antonia Paranova. Ja som lekárka, pre mňa je veľmi jeden dôležitý dôvod, prečo musí existovať táto legislatíva. nielen e, sa vyhnúť nelegálnej konkurencii, ale tiež zdravotné dôvody, pretože e, ak spotrebitelia budú vedieť o týchto ingredienciách, tak e, im bude vyslané posolstvo, pretože máme rôzne problémy ako kardiovaskulárne choroby, obezitu a tak ďalej. A existujú štúdie, ako napríklad štúdia Philip Morris, Morris o, o tabaku, ktorá ukazuje, že ak e, fajčite, tak e, ušetríte viac ako tisíc ak fajčíte, tak naozaj môžete ušetriť viac ako 1200 dolárov. Môžete ušetriť štátu viac ako 1200 dolárov e, za rok. Ale to je naozaj veľmi pochybné a musíme preto mať na pamäti, že napríklad čo sa týka aj e, sodíka alebo soli, tak musíme pamätať na to, že sú to veci, ktoré nám môžu byť škodlivé pre zdravie. A čím viac si spotrebitelia myslia, tak, e, že, že niečo nemá škodlivý vplyv na ich zdravie, tak tým to bude horšie. Musíme byť veľmi čestní, veľmi úprimní e, a myslím si, že nie je problém použiť tento model semaforu ako aj model GDA a v tom prípade bude naozaj to veľmi jasné. Musíme pamätať na to, že 10 občanov EÚ sú negramotní a a možno iba 10 obyvateľov má nejaké vyššie vzdelanie a mnoho z nich e, nemá veľmi dobré vedomosti o e, škodlivosti určitých e, potravín. Sú štúdie, ktoré ukazujú, že možno ten systém semaforu nie je dobrý. Ale ak sa toho zbavíme, alebo sa zbavíme aj toho modelu GDA, tak aký signál vy, vyšleme spotrebiteľom? Existujú štúdie napríklad v Británii alebo v Austrálii, niektoré ukazujú, že je tu 5 krát väčšia pravdepodobnosť, že spotrebitelia môžu identifikovať škodlivé vplyvy potravín, ak sa používa farbné označovanie a potom tie štúdie, ktoré ukazujú uh, ďalšie závažné zistenia. Myslím si, že tieto štúdie je možné poskytnúť všetkým spotrebiteľom a sú to dobré dôkazy. A čo sa týka výživného profilu, potravinárske uh, podniky využívajú toto označovanie. Myslím, že tento nutričný profil je veľmi dôležitý a myslím si, že by sme e, tento systém mali udržať. Ďakujem. A teraz Vitória, prosím. Grazie, presidente. Um, <clears throat> sono d'accordo sono sull'indicazione. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so značovaním pôvodu, čo sa týka označovania obsahu. Myslím si, že by malo to byť založené na všeobecnejších informáciách, ktoré sú potrebné pre vyváženú stravu, aspoň čo sa týka e, na, týždňovej, na týždňovom základe. Takže nesúhlasím s farebným označovaním, predovšetkým s tou červenou farbou, pretože červená e, je e, takmer vždy e, značkou pre e, sol a napríklad v omáčkach, ale tie omáčky sa nekonzumujú samotné, e, konzumujú sa napríklad so zeleninou a myslím si, že to prináša opäť rovnováhu do stravy. Takže by sme mali poskytovať informácie aj o, tých nespracovaných výrobkoch, pretože takto sa môže zvýšiť rovnováha, respektíve bude strava vyváženejšia. Myslím si, že by sme mali zahrnúť informácie aj o vláknine, ktorá je veľmi dôležitá e, pre prevenciu, e, čo sa týka zažívacieho traktu. A samozrejme by sme tiež mali naznačiť možné alergény, pretože e, samozrejme tie alergie sa čoraz viac rozširujú. A dôležité je e, to, aby tu existovala informačná kampaň smerujúca e, k vyváženej strave pretože inak to nebude účinné, je to príliš rozptýlené a potom nedosiahneme rovnovážnejšiu, vyváženejšiu stravu pre spotrebiteľov. Hovorili ste snáď o tej dávke na, tý, na deň, nie na týždeň, pretože v tlmočení sa povedalo, že musíme vedieť, čo jeme cez, za týždeň, ale ja myslím, že tie hodnoty, ktoré chceme uvádzať, sú hodnoty na deň, áno? weekly diet that has to be uh, referred. Hovoril som o týždennej uh, vyváženej strave, ktorá by mala byť referenčnou uh, pre uh, spotrebiteľa, inak to nebude užitočné. Ďakujem pani Lapáš. Ďakujem veľmi, veľmi stručne. Zdá sa mi, že tu máme tri ciele ktoré už boli spomenuté niektorými kolegami. To je zdravie. A e, môžete možno chodiť okolo horúcej kaše, ale sú to e, cukry, e, sol a lipidy. Tie nie sú teda možno hlavné faktory, ale dôležité faktory, ktoré spôsobujú epidémiu obezity. A potom spotrebiteľská voľba. Spotrebiteľ musí vedieť, čo spotrebúva, čo kúpuje. E, niektorí spomínali chorobu šialených e, kráv. Ľudia musia dôverovať produktom, ktoré kupujú, musia vedieť, odkiaľ to jedlo pochádza. A chcela by som dodať, že ak e, sa budú prehlbovať klimatické zmeny a obsah CO2, označovanie pôvodu bude čoraz dôležitejšie. Ak zoberieme tieto tri kat- kritérie ako základ, tak som za to, aby sme identifikovali pôvod. Myslím si, že farebné označovanie pomocou semaforu je možno príliš zjednodušujúce, ako už povedali niektorí kolegovia, ale e, teda e, to iba naznačuje, že niečoho je tam možno príliš veľa alebo príliš málo. A po tretie, je dôležité, aby sme mohli robiť porovnávania, ako už povedali niektorí kolegovia. Mali sme tu veľmi jasný príklad čokoládovej tyčinky. Porcia veľmi veľa neznamená. Ani vlastne nevieme, že o čom presne tu hovoríme ak všetko nám keď založíme na 100 gramoch, tak by sme mali dávať informácie na tomto základe, takže rozhodnúť sa tiež samozrejme, aké typy informácií e, chceme poskytnúť, čo sa týka, ja neviem, vlákniny, e, bielkovín, cukrov a tak ďalej, ale čím viac tam toho bude, tým menej prehľadné to bude, tým menej e, jasnejšie na porozumenie pre spotrebiteľa. A preto treba dosiahnuť rovnováhu. Ale myslím si, že ten semaférový model je priamy a zrozumiteľný. Michal Tremopolos. Ďakujem, pán predseda. Snažíme sa vytvárať e, legislatívu spoločenstva, ktorá bude všeobecná, povinná, identická v celom priestore EÚ a e, nariadením, e, nariadenie komisie chce zjednodušiť označovanie, chce ho urobiť prehľadným. A chcel by som vám iba pripomenúť, že v roku 2000 pri tom prvom pokuse e, o prvú verziu návrhu e, nariadenia e, bolo viac než tisíc pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že k tomu došlo preto, lebo je to taká dôležitá otázka. Takže v súčasnosti tu ešte len začíname s tými pozmeňujúcimi návrhmi. Pre nás je dôležité, aby medzi povinnými informáciami boli aj teda, alebo aby sa týkali alkoholických nápojov. Označovanie sa týka naozaj rôznych vecí. Napríklad, ak niekto fajčí marihuanu, tak e, idú do väzenia. Nechcem, aby to vyzeralo tak, že my podporujeme konzumáciu alkoholu. Nariadenie 109 hovorí o nanoprvkoch, ale budeme hovoriť teda o nanomateriáloch. Ehm, no neviem, či je to veľmi dobré. Je to eh, nejednoznačné v oblasti potravín. Potrebujeme jasné označovanie aj pôvodu. Včera som o tom už podrobnejšie hovoril, pretože je to spojené s posilňovaním aj miestnej produkcie a so zvyšovaním kvality. Ja samozrejme nechcem, aby nám to jedlo, tie potraviny museli prejsť tisíce kilometrov, než sa dostanú k spotrebiteľu, lebo to znamená aj zvyšovanie e, obsahu skleníkových plynov. Výživové hodnoty musia byť jasne spomenuté. A čo sa týka nám pojmu e, vegetarián, respektíve vegetariánske potraviny, tak to by sa nemalo týkať potravín, ktoré obsahujú nejaké e, zvyšky animál, e, zvyšky mm, zvieracích produktov. Ale musíme sa pozrieť tiež na ďalšie témy a chcem zdôrazniť, že pre nás je dôležité to, aby sme dosiahli prehľadné označovanie. Ak by sme nemali takéto jednoduché e, prehľadné označovanie, podobné ako semafor, tak treba e, mať na pamäti to, že e, by tam nemalo byť príliš veľa informácií, pretože um, napríklad niektorí starší ľudia, respektíve imigranti a tak ďalej, možno môžu mať problémy s porozumením. Uh, a, a niektorí, napríklad ľudia dokonca kupujú uh, jedlo pre psov. Aby ho... Ďakujem, pán predseda. Považujem správu pani Zomerovej za veľmi dobrú a chcem sa jej poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. Hlasím sa, keď som, pretože som sa započúvala do diskusie. Milé kolegyne a kolegovia, musíme si uvedomiť, že etiketa nemôže byť učebnicou zdravej výživy. To nie je náš cieľ. To nie je to, čo môžeme dosiahnuť a musíme rozlišovať čo sú dôležité informácie, ktoré musia byť povinne uvádzané a doplnkové dobrovoľné informácie. A tieto dobrovoľné informácie, myslíme, sa môžu chápať aj ako konkurenčná výhoda pre poskytovateľa, pretože ja si nekúpim výrobok, pretože napríklad tam nie je uvedená krajina pôvodu, tak si kúpim iný výrobok, kde to je uvedené. Takže treba to chápať aj ako aspekt hospodárskej súťaže. To pokiaľ ide o nutričnú hodnotu, bielkoviny a tak ďalej, to kalórie, to považujem za e, dôležité. Myslím si, že kilojoule môžeme zabudnúť. Ten sa nepresadil, takže určite môžeme na ňo zabudnúť. Alkoholické nápoje, milé kolegyne a kolegovia, máme osobitné nariadenia, smernice pre alkoholické nápoje. Pre víno existuje osobitná smernica pre etikety predsa sa etiketujú, takže nerobme niečo duplicitne, to už je upravené. A keď komisia hovorí, že o 5 rokov to chce prehodnotiť, tak má určite na to aj dôvod a my sa tu nemusíme týmto namáhať a prekárať a podobne. To je upravené. Ďakujem Renate za to, že hovorí aj o imitátoch v pozmeňovacom návrhu 68 a možno by to bolo treba urobiť ešte výraznejšie. Tam, kde je uvedený imitát, tak to musí byť, tam, kde sa vnútri nachádza imitát, treba to aj uviesť. Krajina pôvodu je možno vynikajúci dobrovoľný údaj, ale tá hovorí len o základnom produkte, o základnej potravine, ale keď máme hotové jedlo, ako to tam potom uvedieme? Takže aj tu by som povedala dobrovoľnosť a z hľadiska hospodárskej súťaže. Je to dobrá myšlienka, umožnila by potravinárom to použiť tak, aby im to pomohlo. A ja dúfam, že takto sa nám spolu podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujem. A teraz Sergio Berlato. Nechceš, dobre? Takže STD Lange. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda tri body, ktoré chcem spomenúť, pretože toto už tiež zaznelo. Poprvé semaforový systém. Kolegiovia zo socialistickej strany a ostatní predstierajú, že systém semaforu je ten zázračný nástroj na boj s veľkými lobistickými aktivitami priemyslu. Ale čo sa stane, keď to budeme uplatňovať? ktorý sa, tento systém, čo sa vám tak veľmi páči. Predstavme si, že moje deti sa potom teda nestanú príliš tlsté, pretože nemajú piť Coca-Colu, ale viete, že môžete piť dietnú kolu, pretože má zelené, e, zelené označenie a mlieko nie, lebo má červené a to je správne. Takže uvidíte, že deti ktoré majú nadvahu v Holandsku, jedia jednoducho priveľa toho, čo by nemali jesť, takže ja neverím, že systém e, semaforu by fungoval. Ľudia hovorili, že treba rozlišovať medzi nebalenými a predbalenými výrobkami a že legislatíva by sa mala vzťahovať aj na nebalené výrobky. Ale musíme si pozrieť definície. Ja som pracovala v lete u E, u pekárov a mesiarov, čo je užitočné. A ja som rezala chleba a dávala som to do sačku. Je to predbalená potravina, alebo je to potravina, ktorá nie je predbalená? Ja myslím, že toto treba veľmi jasne povedať. Ja si totiž nemyslím, že je to predbalené, ale treba to jasne povedať. A potom k tomu, čo hovoril môj kolega o tom, aké vynikajúce veci sú v Berlíne a ako vyzerá zemiakový šalát. Ja mám problém, keď sa hovorí o nepredbalených výrobkoch a keď sa hovorí o tom, že kalórie ta, mm, e, sú uvedené. Ja som za označovanie, ale všetko, čo je navyše k tomu základnému, tak my v Holandsku pravda je, že nemáme veľkú kulinárskú tradíciu a vidíte to aj v eh, hodnotení reštaurácií v Mišeline, i keď sa lepšíme, ale ja si myslím, že je to hrozné, aby reštaurácia musela obsah, uvádzať obsah kalórií v jedle a potom čo povie kuchár? Povie, že dobre, ak ja mám najprv pre každé jedlo vypracovať, koľko je tam presne kalórií na 6 desatinných miest, tak jednoducho to nebudem robiť, nebudem variť také zložité jedla. A európska kulinárna tradícia je niečo, na čo sme hrdí a myslím, že nemôžeme očakávať od našich voličov, že príjmu tento návrh. Určite nechceme, aby naši občania nemali svoje e, mali len štandardné jedlá a nie tvorivé jedlá z reštaurácií. Teraz ešte Kristofer na záver. Ďakujem. To, čo povedali ostatní, už vlastne zopakovalo by som len to, čo povedali ostatní ja myslím, že veci treba zjednodušiť pre spotrebiteľa, ale nie až do takého bodu, že tie informácie budú nepravdivé. Napríklad my všetci vieme, že niektoré látky škodia, ale nemôžeme vytvoriť systém, ktorý by e, e, hovoril, že niektoré konkrétne jedlo je nebezpečné. Jediné, čo vieme, že platí, je, že máme mať pestrú stravu a že máme jesť striedmo. A to je niečo, čo my nedokážeme vyriešiť s touto smernicou. A ja si myslím, že občania tu musia brať zodpovednosť sami za seba. Ľudia nie sú hlúpi. Jediný problém nastáva, keď s nimi zaobchádzať ako s blbcami, lebo potom sa tými blbcami stanú. A to najnebezpečnejšie s touto smernicou, čo môžeme spraviť, je, že ľuďom dáme falošný pocit bezpečnosti, pretože aj v budúcnosti ľudia musia byť kritickí, musia čítať, čo je na balení, aby mohli byť zodpovední a zdraví spotrebitelia. To je jediná pravda. A samozrejme, musíme dbať na tom, aby jedli striedmo, pestro a aby cvičili. Ja viem, že vždy sú politici, ktoré chcú vyriešiť veci pomocou smernica nariadení, ale tá jediná, e, jediné posolstvo je, že to sa nedá týmito predpismi vyriešiť a na to nesmieme zabúdať. Ďakujem. Bola to naozaj veľmi živá, kontroverzná diskusia. A ešte by som dal slovo komisii skôr, ako spravodajkyňa bude reagovať na to, čo tu zaznelo. Dávam slovo príslušnému riaditeľovi. Ďakujem, pán predseda. Iste vás neprekvapí, keď poviem, že pán Barozo teraz vymenoval kolegium komisárov a tí budú v januári v parlamente a títo potom príjmú pozíciu komisie, takže ja momentálne nemôžem reagovať na všetko záväzne, čo tu zaznelo. Chcel by som však reagovať na niektoré veci, ktoré som tu počul. Iste vás neprekvapí, keď poviem, že komisia nezdiela názor pani Somerovej, pokiaľ ide o kvalitu práce, ktorú odviedli. Nezdielame ani všetky jej návrhy. Avšak mnohí z vás tu povedali zaujímavé veci, napríklad pôvod výrobkov. Mnoho ľudí to spomenulo. Pani Wilmert, pán Sluter, pani Rother, Berend, pani Lepáž a mnohí ďalší povedali, že návrh komisie nie je dostatočne ambiciózny. Myšlienka bola taká, že by sme do textu zahrnuli všetko, čo existuje. A je to veľmi zložitá, náročná téma. Ale sme pripravení prijať akékoľvek usmernenia alebo vysvetlenia, ktoré nám poskytnete v tejto oblasti. Po, ďalej pri, e, za uvedenie látok zložiek na prednej strane balenia. Malo by sa to obmedziť na jedno, alebo by tam malo byť šesť. To je to, čo my navrhujeme a tá diskusia je veľmi ťažká. Taktiež je dôležité, aby tam bolo uvedených tých šesť hlavných zložiek, kategórií, E, tých šest slavných potravinových zložiek na prednej strane balenia. Ale to je vec, o ktorej treba ešte hovoriť. Ďakujem aj pani Jatab za jej podporu. Pokiaľ ide o veľkosť písmen, tak pani Grostete hovorila o jogurtoch a o veľmi malých baleniach a naozaj je veľmi ťažké prijať derogácie Napríklad pre, bavíme sa aj o malých masielkách, ktoré je tie v lietadle. A keď je to masielko 2x3 cm, tam nenapíšete všetko. Potom sa tu hovorilo niekoľkokrát, e, pani Weisgreber a pani Klaus hovorili o imitovaných výrobkoch, o imitáciách. To je niečo, čo nás nepokojuje. A myslíme si, že potrebujeme legislatívu, napríklad na síry, ktoré sa vyrábajú z rastlinných tukov. To sú všetko veci, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov. Potom sa to hovorilo o ďalších veciach a ja musím povedať, že GDA by sa nemalo e, dať do protikladu so semaforovým systémom. Sú to dve rozdielne veci. GDA podľa mňa má byť povinná. Nemusí byť ani na prednej strane balenia, môže byť vzadu ale musí byť povinná tak, aby spotrebiteľ vedel vyhodnotiť, koľko ktorého produktu zložky je v danom výrobku, ako to súvisí s dennou dávkou, aby vedel, či je 5 alebo 10 kalórií. A semaforový systém je tá dobrovoľná národná schéma, národný systém, a spoločenstvo nenanocuje tento systém. A ja rozumiem tie poznám, tým poznámkam, ktoré tu zazneli. Viacerí z vás spomenuli aj vlákninu. Vláknina je dôležitá vec, pretože každý si uvedomuje význam vlákniny vo vyváženej strave, prispieva k dobrému tráveniu. To je dôležité. A na záver by som chcel povedať to, čo povedala pani Rod Berend a pani Lapáš, a síce, aké výhody prinesie tento návrh. A to by som zhrnul do tohto. My sme chceli jednoduchú, jednoduchý, čitateľný, spravodlivý a porovnateľný systém označovania. Je možné, že na boj s niektorými chorobami e, to je potrebné, ale súčasne by to poskytlo aj e, spotrebiteľovi voľbu. Tá nálepka, to označenie samozrejme nevyrieši problém detskej obezity. Naozaj sa musia hýbať a nečumeť do telky bez, e, a nemali by čumeť do telky s orieškami v ruke a podobne. Takže veľa spotrebiteľov trpí povedzme alergiami alebo potrebujú osobitnú stravu, ale bez ohľadu na to, akých spotrebiteľov ide, si myslíme, že tie informácie, ktoré my navrhujeme, umožňujú každej skupine spotrebiteľov uskutočniť tú správnu voľbu, ktorú potrebujú. A samozrejme, že je potrebné aj vzdelávať ľudí. Ja nechcem ukončiť bez toho, že by som naš, neobhajoval našich e, pracovníkov, ktorí boli vystavení na dnešnom stretnutí útoku. Musím povedať, že na tomto návrhu pracovali dve ženy roky, neustále. My nemáme armádu európskych byrokratov, ktorí na tom pracovali. Ja ich chcem naozaj obhajovať, pretože tieto pracovníčky zvládli tento projekt veľmi profesionálne. Robila sa dopadová štúdia, uskutočnili veľmi intenzívne konzultácie so všetkými aktérmi, priemyslom, spotrebiteľmi a podobne. A samozrejme tieto strany majú rôzne stanoviska, ale všetci zúčastnení boli prizvaní do konzultácií a ja si myslím, že tie útoky, ktoré tu zazneli, boli zbytočné. Ďakujem, pán Pudle. Počuli sme, čo ste povedali a v januári E, keď bude vymenovaná nová komisia, budeme mať aj vypočutie nového komisára pre túto oblasť a môžeme položiť svoje otázky. Takže, pani Zomer, ak by ste mohli ešte synteticky zareagovať na to, čo tu zaznelo. Ja nestiahnem svoje útoky na komisiu, ja neútočím na nikoho osobne, ale komisia má ľudské zdroje, ktoré by mali stačiť na to, aby sa dokázal pripraviť reálny návrh právneho predpisu. A keď komisia tam sama napíše, že nebolo potrebné prizvať externých expertov, tak sa pýtam, za akých všekompetentných, všemocných sa chápe takých, takáto komisia. Práve pri otázkach výživy a potravín by sme sa mali opierať o znalosti externých expertov. Nechcem, nechcem hovoriť o jednotlivých otázkach, môžem sa individuálne pobaviť s každým, kto sa tu hlásil o slovo, ale chcem tu vyjasniť zásadné veci. Teraz pôvod pôvod e, potraviny alebo zložiek potraviny, teda tých komponentov potravín, milí priatelia, to je technicky úplne nemožné. Keď máte kečup, keď máte flašu kečupu, tam môžu byť e, rajčiny z rôznych krajín a to isté platí aj pre iné potraviny, ktoré sú zložené z rôznych komponentov. Tie prísady do potravy na to patrí aj pre krmiva, sa kupujú na svetovom trhu a faktory sú dostupnosť a po druhé cena. A tak sa môže stať, že sa to mení každý deň. Každý deň máte iné rajčiny v kečupe. Ako má podnik toto riešiť? Ako má pripraviť toľko rôznych etiket? Ako sa to má spraviť? Ja to jednoducho nechápem a technicky sa mi to zdá nereálne. Takže zoberme si meso, okrem hovedzieho, to je vyriešené. Meso pri prvej správe som mala podrobnejšiu úpravu, teda som to stiahla, pretože ochrancovia zvierat mi povedali, že môj návrh k označeniu pôvodu mesa a mesových výrobkov by znamenal, že spotrebiteľ by už vôbec nemohol zistiť, ako ďaleko museli doviezť zviera na bytunok. A ja by som samozrejme rada chcela vedieť, že kde to meso strávilo svoj život, predchádzajúci život, teraz GDA ja nie som za to, aby boli povinné. Nechám to otvorené. GDA ako aj e, systém kľúčovej dierky, ktorý máme na severe Európy, alebo farebné označovanie výrobkov, to sa môže dobrovoľne používať. E, navyše, ja to nezakazujem, ja len nechcem, aby tieto systémy boli záväzne pre celú Európu, pretože my vôbec nevieme, čo to znamená pre spotrebiteľov? Môžu byť regióny v Európe, kde neexistujú žiadne semafory, tak čo pomôže označenie semaforového typu takýmto spotrebiteľom? Ďalej, zdravé alebo nezdravé výrobky, to nemôžeme vôbec mať, pretože my nemáme žiadne nezdravé výrobky. To znamená, že máme takú legislatívu. Teraz si zoberme takéhoto spotrebiteľa, 40-ročná žena, ktorá by mala podľa GDA dávať svojim deťom stravu v hodnote 2000 kilokalórií, to je obezitný problém. Takže to nie je všeobecne výpovedná hodnota pre všetky skupiny. Tá výživná hodnota je predsa určená podľa pohlavia, teda závisí od pohlavia veku a tie hodnoty nemôžu byť rovnaké pre 40-ročnú ženu alebo 5-ročné dieťa. 5-ročné dieťa s jej hodnotami by bolo obezné. Takže ja si myslím, že žiaden systém by nemal byť celoštátny, ale sektory by si mohli mať svoje e, označenia. Výrobcovia a predajcovia sú jediní tí, ktorí dokážu reagovať na želanie zákazníkov. A robia to. Kolegovia mi už povedali, že Samozrejme, je to trhová výhoda, marketingová výhoda, keď reagujem pružne na želania zákazníkov. Ak zákazník chce farebné označenie výrobkov, tak trh to spraví, to som presvedčená. Spraví to preto, že výrobcovia budú kupovať, teda zákazníci budú kupovať jeden typ výrobkov a druhý nie, takže trh bude reagovať. Jednoducho preto nechcem farby a semafor, pretože tie sa vyvinuli len pre e, také výrobky, napríklad kozmetického charakteru, to vôbec nemá žiaden dopad. Keď si zoberieme tuk, pri potravinách je to veľmi nebezpečné. Pri potravinách je to nejakých 100-120 mg tuku, povedzme. A proste tam sú také rôzne e, rozpetia. A aj keď máme len tri farby, tak jednoducho to označenie nezodpoveda realite alebo tej škodlivosti. A preto hovorím, že tri farby jednoducho nestačia na to, aby podpísali rozmanitosť výrobkov a jednotlivé hodnotenie výrobkov je nezmysel, ako sme povedali, alebo tých zložiek, pretože tá denná dávka je rozhodujúca a závisí to aj od životného štýlu a preto si myslím, že označiť potraviny semaforom je zlé, pretože jedno, e, ako som povedala, zdravá strava záleží od celodenného zloženia ale chcem povedať, že samozrejme toto nariadenie, ktoré máme pripraviť, je určené spotrebiteľovi. Má pomôcť spotrebiteľovi prijať dobré riešenie, rozhodnutie, ale nie je určené len pre spotrebiteľa, je aj pre výrobcov, pre podniky, toto nariadenie má výrobcom zjednodušiť legislatívu, znamenať právnu istotu a harmonizovať vnútorný trh. Takže to je nariadenie, ktoré má riešiť obe strany. A samozrejme, že chceme urobiť pre oboch niečo, a vždy môžeme eh, uvažovať len o priemernom spotrebiteľovi, o tom priemerne zdravom, vzdelanom. Predsa my nemáme na starosti pacientov, my potrebujeme označenie, ktoré by sa vzťahovalo na všetky potraviny a nealkoholické eh, nápoje pre celú Európu a preto som to navrhla tak, ako som to navrhla. Všetko, čo som povedala, je uvedené aj v súhrne, troška podrobnejšie. Teším sa na stretnutia s vami. Ja viem, že ten čas už pokračuje, pán predseda. Chcem sa vás spýtať, či by sa mohol ozvať niekto z rady. Sú tu aj zástupcovia rady a bolo by dobre si vypočuť, ako ďaleko postupila pracovná skupina rady v tejto téme. Ďakujem. Ďakujem, to môžeme urobiť. Tak sa chcem spýtať rady, ako ďaleko sa dostali pracovné skupiny v svojej práci? Pani Efeson, ak to viem správne, takže nech sa páči. No. Eh, tak, talman. Eh, jag glad över Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že som dostala možnosť, aby som vám povedala, čo diskutuje rada. Nedosiahli sme ešte konečnú situáciu v rade, ale uvediem pár dôležitých tém. Najprv niečo o čitateľnosti. Zdá sa, že tu je široký konsenzus e, pre podporu merateľných e, meritok. Niektorí hovoria o všeobecných podmienkách a Ehm, mnohí sme videli balenia, ktoré sú úplne nečitateľné, ale ehm, ehm, nikto, ak to vôbec niekedy um, sa dostal na súd, nebol eh, odsudený za to, že vy, vinný za takéto označovanie. Ak um, máme um, uviezť nejaké meritko, a to rada podporuje ako veľkosť znaku 1,2 eh, mm a to je definované ako výška písmena malé x. Stále o tom diskutujeme v pracovnej skupine, ako budeme e, riešiť malé obaly. Tiež e, si musíme uvedomiť, že e, treba vydať aj úsmerne o tom, ako možno zlepšiť čitateľnosť, teda čo znamená dobrý kontrakt. Čo sa týka výživného profilu, komisia navrhla povinný výživný profil, aj keď to pridáva na administratívnej záťaži a rada sa domnieva, že to môže podporiť. Zdá sa, že rada e, podporuje e, všeobecný prístup s tým, že všetky informácie budú na jednom mieste a ako niektorí ľudia povedali, mali by sme to udávať na 100 gramov alebo 100 ml. Čo sa týka dobrovoľného profilovania e, výživných hodnot, tak diskutovali sme o tom a zdá sa, že podpora, že k tomu, aby boli dodatočné informácie. Na prednej strane balenia možno spomenúť niektoré výživné látky. Neviem, že či vyberú len tie, čo sú pozitívne, ale e, my sme diskutovali o tom, že by tam mali byť nejaké štandardné údaje, napríklad energia alebo e, energia a e, tuk alebo nasýtené tuky a soli. Tiež sme diskutovali veľa v rade o tom, že ak vymažeme kapitolu z návrhu komisie, všetky iniciatívy, aj tie, ktoré sú dobré, nakoniec budú zakázané. Ešte sme neskončili o tom diskusiu, ale zdá sa, že každý chce mať úplný zákaz týchto inovatívnych programov, ktoré priemysel alebo členské štáty priniesli. My nechceme divoký západ a vôbec žiadnu reguláciu. Teda my posudzujeme spôsob, akým sa regulácia má realizovať. Takže to je všetko. Ďakujem za slovo. No Áno, ešte veľa práce v rade, ako vidíme. Ďakujem pani Jefferson. A tento návrh e, už tu máme skoro dva roky, 31. januára 2008 Myslím, že um, bol dostatočný čas na to sa s tým zaoberať, e, takže um, navrhy e, na zmenu lohoty navrhuje sa 9. december 12. hodina a potom do mája by sme tento projekt mohli dokončiť 9. decembra 12 hodín je lehota na pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pani Zomr za teda 18 hodín navrhujete. Dobre, takže bude to 9. december 18 hodín Leota na pozmeňujúce navrhy. Teraz ideme k bodu 13 na programe a to je tiež e, dôležitá téma nebezpečné látky v elektronických a práve som sa dopočul, že sme e, sa rozhodli, že najprv e, príde e, pán Zonik a preberieme od bezpečnosť dodávok plynu, takže pán Zonik, máte slovo. Všetci potravinári, ktorých to tak veľmi zaujalo, môžu tú debatu, alebo mali by tú debatu preberať vonku za dverami. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, pani Evans za to, že presunula tento bod. Dear friends, all those who have this fascinating talk. Vážení priatelia, všetci, ktorí máte fascinujúce debaty, prosím vás, preberte ich vonku, je tam veľa miesta. Pokazuje pod ten Hi. Thanks for saying that other other hey the council listens to the next uh, issue as well Rada si vypočuje aj ďalší bod. Áno. Švédsky krúžok tam.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 k návrhu komisie o nariadení, ktoré má zabezpečiť bezpečnosť dodávky plynu a to má nahradiť terajšiu smernicu 2004-67 o zárukách bezpečnosti dodávky plynu. Táto smernica teraz nestačí, pretože je väčšie nebezpečie spojené s tranzitom cez tretie krajiny. A teraz je to štvrtina našej spotreby a skoro 60 ehm, plynu pochádza z ehm, dovozu a zároveň ehm, plyn spolu s ďalší, plyn e, zo všetkých fosilných palív má najnižšie emisie CO2 a toto zohráva kľúčovú úlohu v našom e, procese systémov s nízkymi emisiami CO2. Preto toto stanovisko v našom e, výbore je súčasťou plnenia cieľa EU 2020, čo sa týka energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov a znižovania skleníkových plynov, čo zároveň by malo stabilizovať e, dopyt po plyne. Som si istý, že by sme mali skombinovať bezpečnosť s ochranou životného prostredia, aby sme v Európe mali energiu, ktorá bude udržateľná a ktorá bude zohľadňovať 5 e, potrieb. Poprvé, mali by sme rozmýšľať o dopade na životné prostredie. Po druhé, zmena z plynu na fosilné paliva z výši emisie CO2, hlavne keď nahradíme plyn e, ropov alebo uhlím. Po tretie, energetická efektívnosť má kľúčovú úlohu pri prevencii krízových situácií, preto je dôležité, aby sme <clears throat> naďalej rokovali o racionálnej spotrebe. Štvrtý bod, mali by sme klásť väčší dôraz na nízkoenergetické opatrenia a používať viac obnoviteľných zdrojov e, v plinárskych sieťach. Po piaté, vytvorenie novej infraštruktúry môže prebehnúť len e, po zhodnotení dopadu, vrátane zhodnotení podľa predpisu Natura 2000, čo sa tiež e, týka biotopov divých zvierat a vtákov. Len potom, ako zabezpečíme ochranu nášho prírodného dedictva, môžeme mať eh, najlepšie pozitívne účinky na, zeme, na životné prostredie. Nemôžeme však hovoriť len o efektívnosti. Počas práce sme si uvedomili, že toto naredenia eh, dáva nový pohyb pre 27 členských štátov aj pre krajiny európskeho hospodárskeho priestoru. Dnes to nie je zvyčajný deň, ale špeciálny deň. 1. decembra 2009 vstupuje do platnosti Lisabonská zmluva a článok 194 zmluvy zahrňa povinnosť solidarity v energii. Teda máme teraz novú Európsku úniu, je to iná Európska únia, ako únia, v ktorej komisia pripravila svoj návrh. Keď sa pozrieme dopredu, nie dozadu, to je môj prístup, ktorý vám navrhujem. Lisabonská zmluva nám dáva základ pre solidaritu vrátane oblasti energie. Máme hrozby voči našej energetickej bezpečnosti a mali by sme pracovať spolu a komisia má viac právomocí posilniť právny rámec pre dodávku energii s tretimi krajinami. Plynárenské konzorcia sú súkromné spoločnosti a nie sú priamo podriadené štátom, kde sú založené. V 21. storočí Európska únia by mala byť aktívna a zjednotená a pevná. A preto Európska komisia musí mať viac pravomocí. Napríklad, aby ukladala núdzové systémy. Mali by sme mať tiež jeden akčný plán pre núdzové situácie a ich prevenciu, aby sme mohli reagovať, ak nastane núdzová situácia v jednom z členských štátov. Návrh komisie počíta s riešeniami pre obmedzený počet situácií, preto by sme mali mať väčšiu prúžnosť v krokoch spoločenstva v závislosti od tom, ako dlho bude kríza trvať alebo aká vážna bude v prípade istých členských štátov je narušenie dodávok plynu v januári bolo až do rozsahu 100% dodávky a jeden členský štát má stále problémy. A tu sa ukazuje, že vytvorenie úplne liberalizovaného systému v EÚ nie je dokončené. Preto musíme mať viac opatrení, aby sme posilnili dodávku, bezpečnosť dodávky plynu. Komisia má zabezpečiť, že všetky infraštruktúry budú mať možnosť prevratiť smerovanie toku plynu, ale e, často to není ekonomicky odvodené. Často je lepšie diverzifikovať e, zdroje s krajinami, ktoré dodávajú plyn. A to často treba prerokovať s orgánmi v členských štátoch alebo s koordinujúcou skupinou, ale len vtedy, keď je to ekonomicky odôvodnené. Rád by som vás vyzval, aby ste podporili toto stanovisko z troch dôvodov. Po prvé, chcem lepšiu koordináciu krokov. Po druhé, mali by sme mať eh, prístup pre celé spoločenstvo, ktoré bude realizovať komisia pre zabezpečenie dodávky vo všetkých členských štátoch a tiež by sme mali skombinovať energetickú bezpečnosť e, s ochranou životného prostredia, aby sme dodávali energiu pre Európu v súlade s princípom udržateľnosti. A dovolte mi vyzvať vás, aby ste podporili toto stanovisko. Ďakujem, pán Sonik, za tento návrh a tu už ste hovorili o ekologických aspektoch, ktoré sa osobitne týkajú nášho výboru. Dvaja sa hlasia o slovo. Chris Davis je prvý. Well, thank you, Chair. Um, I... Ďakujem, pán predseda. Veľmi si cením tieto vyjadrenia spravodajcu. Mám jednu myšlienku. Ja som nesledoval túto správu, no sledujem energetické dodávky a hlavne Ehm, podporu zachytávania ukladania CO2 ako prostriedok, ako znižovať emisie CO2 z fosilných palív. A teraz, keď eh, je eh, cena emisie asi 13 eur za tón, nie sú to veľké stimuly, aby sa investovalo do CCS alebo do jadrových alebo do obnoviteľných zdrojov teraz a, eh, a, som zarazený stupňom, do akého sa energetik Amerika e, zoberá, zamestnáva e, mysliteľov, aby e, robili predpovede a správy a predpovedali budúce ceny, ale zdá sa, že teraz je to hlavne ovplyvnené terajšou krátkodobou cenou emisiami. Chceme v Európe mať investície do dodávky plynu napriek dôsledkom na bezpečnosť dodávky. Súhlasím s spravodajcom, že plyn v porovnaní s inými fosilnými palivami, uhlím alebo ropou má nižšie e, emisie CO2, ale ak chceme dosiahnuť e, zniženie CO2 emisí v Európe 80% alebo viac, e, tak v niektorých veciach budeme musieť upustiť od toho počtu paraplynových elektrární a, a Určite by sme mali eh, dať do eh, súvisu v každom naredení mm, o dodávke plynu požiadavku, že eh, budúce elektrárne a plyn budú musieť byť aspoň pripravené na zachytávanie a ukladanie CO2. To znamená, musíme v terne pripraviť tieto lokality, aby boli schopné mm, toto realizovať, ale aj pri viacerých požiadavkách na uhelné elektrárne v niektorých členských štátoch eh, tiež eh, sa tu zahrňa požiadavka v budúcnosti identifikovať lokality mm, na ukladanie emisí CO2 a prostriedky, ako ich prepraviť eh, z elektrárne na túto lokalitu. Ja som budem vďačný za pripomienky spravodajcu k tejto otázke. Gabandi. Gemian Gabandi. Um, like make... Ďakujem, pán predseda Mám pár pripomienok aj v mene kolegu Kristiana Buzera. Minulá zima ukázala, aké naliehavá je táto otázka, to je dosť jasné. A buďme úprimní, jediné skutočné riešenie tohoto problému je používať menej plynu. To by teda mal byť e, hlavný zámer. V zásade súhlasím so stanoviskom pána Sonika, chcem sa mu za to poďakovať a rád by som zdôraznil, dôležitosť e, obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, ako uvádza pán Sladník v tejto správe a tiež e, silne som za doložku Solidarity v Lisabonskej zmluve, ktorá vstúpila do platnosti dnes a v tomto ohľade hlavne zabezpečenie cezhraničného mm, prístupu k zásobníkom plynu a komisia sa musí čo najviac vynasnažiť, aby zabezpečila, že e, bude účinný tento prístup, e, cezhraničný prístup k mm, podzemným zásobníkom. A nesúhlasím s tým, čo povedal pán Sonik o časovom pláne. k tomu cieľu v roku 2014, že príslušný orgán má zabezpečiť, e, že v e, prípade, že nastane náročenie najväčšej štruktúry e, zásoby plynu, že tá zvyšná infraštruktúra bude dostatočná, aby zabezpečovala náhradu dodávky plynu. Naše problémy s dodávkou plynov sú akutné a myslím, že keď sme čakali do roku 2016, tak by to bolo príliš dlho. Janusz Ada. Ďakujem, Jano Šader. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky. Možno, že to nie je správne miesto na to, aby som sa ich opýtal. Možno sa nemám pýtať pana Sonika, ale teda tých materiálov, ktoré mám, tak som nenašiel odpovede na moje otázky. Pán Sonik spomenul, že naozaj podporuje to, aby e, systém mm, dodávok e, by mal byť taký, aby nám do niekoľko rokov sa e, bez problémov dal zmeniť smer toku. A myslím si, že to teda nie je odôvodnené. Ľudia, ktorí tomuto rozumejú, hovoria, že to povedie k obrovským nákladom. To teda, že budeme môcť zmeniť smer toku. A moja otázka je, niekto už vypočítal, aké náklady by to predstavovalo? Moja druhá otázka sa znova týka financií. Hovoríme tu o zásobníkoch, ktoré potrebujeme vytvoriť, ktoré teda potrebujeme na o, 60 dní pri e, veľmi zlých e, extrémnych e, podmienkach počasia. Už niekto vypočítal, aké náklady by to predstavovalo vytvoriť takéto obrovské zásobníky. No ja som v týchto materiálach nenašiel, nenašiel odpovede na tieto otázky a preto by som bol vďačný, ak by ste ich mohli zodpovedať. Ďakujem, pán Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa komisia pripravila naozaj veľmi dobrý dokument. A čo sa týka e, návrhu pána Sonika, myslím si, že je tiež veľmi dobre vypracovaný a napomôže e, zlepšiť dokument komisie. Rád by som spomenul niekoľko vecí. Podľa mňa by bolo veľmi dobre posilniť regionálnu spoluprácu v mnohých prípadoch, pre všetkým v malých krajinách. Iba e, cezhraničná spolupráca môže vyriešiť núzové situácie. Napríklad hovorím o pobaltských štátoch, v tomto prípade by komisia mohla zohrávať dôležitejšiu úlohu pri koordinácii procesov. Je to pravda pre, alebo platí to pre krajiny nielen pobaltské, ale aj pre ďalšie nové členské štáty EÚ. Tiež je tu zodpovednosť e, zvýšiť e, prepojenosť a e, myslím si, že tu tiež zapojenie komisie by bolo veľmi užitočné a čo sa týka teda využitia e, fondov spoločenstva. Čo sa týka núdzových situácií, keď je treba využívať alternatívne palivo, e, tak by sa mali uprednostňovať environmentálne priaznivé riešenia. Čo sa týka definície chráneného spotrebiteľa súhlasím s návrhom spravodajcu, aby ten zoznam bol otvorený, ale okrem teda domácnosti myslím si, že by sme mali spomenúť nielen školy, nemocnice a malé, nemocnice a malé a stredné podniky, ale aj ďalšie verejné eh, inštitúcie, eh, ako napríklad eh, sirotince, domovy dôchodcov alebo škôlky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sonik, chceli by ste odpovedať na tieto pripomienky, ktoré tu odzneli? V prvom rade eh, by som chcela privítať správu pána Sonika a poďakovať sa mu za jeho vynikajúcu prácu, ktorú odviedol pri príprave dokumentu. Pre mňa je veľmi dôležitá predovšetkým tá časť dokumentu, kde sa hovorí o environmentálnych aspektoch a myslím teda na dopadovú štúdiu v prípade veľkých investičných projektov, v prípade napríklad dvoch takýchto eh, projektov eh, by sa mala konať takáto mm, eh, dopadová štúdia. Ale tiež nemôžeme zabúdať na to, že v EÚ musíme zaručiť dodávky plynu a navzájom si pomáhať, ale zároveň vieme, že my sme všetci závislí od jedného dodávateľa, to je Rusko. A správy, ktoré sme dostali včera z Hágu, jasne ukazujú, že Rusko neplní e, chartu o, o energie, že musíme zaplatiť jednu miliardu, pardon, jednu miliardu dolárov že treba, e, že musí zaplatiť jednu miliardu dolárov za neplnenie tejto charty. Takže toto je tiež dôležitá informácia, ktorú musíme zobrať do úvahy. Ďakujem, pán Sony. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky. Budem sa snažiť zodpovedať e, otázky e, kolegu týkajúce sa nákladov. Náklady e, na infraštruktúru e, boli vyhodnotené a myslím si, že komisia by na to mohla teda odpovedať, pretože pokiaľ viem, tak oni to urobili náklady na tzv. E, spätný tok nie sú veľmi vysoké, pokiaľ viem, a niektoré, e, predpokladá sa aj použitie fondov spoločenstva na takéto investície, čo sa týka toho roku, prečo sme to presunuli na rok 2016, kedy má byť teda hla infraštruktúra v porovnaní s tým, čo predpokladala komisia, respektíve navrhovala ten rok 2014. nož. myslíme si, že máme realistický prístup. Môj kolega z Litvy povedal, že potrebujeme ehm, štúdiu dopadu na životné prostredie a vieme, že ešte veľa toho treba vykonať, pretože mnohé veci trvajú dosť dlho a preto navrhujem tento rok ten severný eh, pardon, eh, projekt North Stream tam bol pripravený eh, alebo vypracovan, bola vypracovaná taká štúdia, a trvalo to 5 rokov. Pán Davis Áno, ja by som chcel čisté technológie, e, tak aby sa teda mohlo využívať uhlie environmentálne priaznivým spôsobom. Polsko produkuje takýto typ energie. 90 našej energie pochádza z uhlia. Možno by sme mali spomenúť aj to, že e, by sme mohli e, skombinovať e, tento systém aj s systémom zachytávania a ukladania uhlíka. Čo sa týka zásobníkov, myslím si, že by to mali byť členské štáty, ktoré by mali zhodnotiť, či je potrebné prijať nejaké opatrenia na zlepšenie ich energetickej bezpečnosti. Takže naozaj členské štáty by mali o tom rozhodnúť a komisia by nemala zavádzať žiadne povinnosti pre členské štáty príjmať nejaké finančné opatrenia a každý členský štát by mal vyvinúť svoj plán pre prípad núdze, pre prípad krízy, napríklad prerušenie dodávok. budeme potrebovať e, riešenia e, alebo núdzové plány pre prípad krízy a treba toto treš, bolo by treš, trošku treba upresniť v budúcich e, dňoch či týždňoch, čo presne tu máme na mysli. A samozrejme, Musíme premyšľať o tom, aké sú potreby občanov, o, musíme premyšľať o malých a stredných podnikoch, ale aj o domácnostiach alebo inštitúciách poskytujúcich verejné služby, ako sú napríklad sírotince alebo škôlky, e, domovy dôchodcov, pretože tieto v prípade krízy budú e, postihnuté ako prvé. Ďakujem die Übernahme dieses Berichts. Ďakujem, pán Sonik, za prebratie tejto správy. A to je najdôležitejšia téma. Bez uh, energiami by náš život nebol možný. A tiež e, tu boli e, pomenované ekologické aspekty, ako aj nákladové aspekty, ktoré musíme vidieť. My navrhujeme Eh, lehotu na podávanie pozňujúcich návrhov tiež 9. decembra 12 hodín pre správu Sonic. A teraz ideme na posledný bod dnes po obede, to je správa Florence. A nie, som sa pomýlil. Pozriem sa do spravodajc do programu a e, to mi napovie niečo o poradí. Teraz nasleduje správa od Jill Evans o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Rekodifikované znenie. Pani Evans, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Mali sme prvú výmenu názorov bez správy minulý mesiac a prvé kolo stretnutí sme mali minulý týždeň a ja dúfam, že kolegovia tiež mali e, čas sa pozrieť na správu. Poprvé dôležité e, vidieť rozmer problému, e, s ktorým sa tu potýkame. Podľa komisie každý rok samotnej EÚ viac ako 9 miliónov tón e, ročne e, týchto elektrických a elektronických zariadení sa predá väčšinu tvoria veľké domáce spotrebiče, IT zariadenia, telekomunikačné zariadenia. A keďže trh neustále rastie a e, sa e, a rastie tiež odvetvie týchto e, elektrických a elektronických zariadení, tak sa odhaduje, že odpad do roku 2020 z týchto zariadení narastie až na 12,3 miliónov tón, pretože rôzne nebezpečné látky sa môžu dostávať do životného prostredia a poškodzovať ľudské zdravie, ak sa odpad nespracováva vhodne predovšetkým v rozvojových krajinách. A podľa článku 174 odseku 2 zmluvy o Európskom spoločenstve by sa škody na životnom prostredí mali prioritne riešiť pri zdroji a e, treba klásť prednosť predovšetkým alebo e, dôraz najmä na prevenciu. Treba predchádzať vzniku odpadu. E, súčasná smernica bola prijatá v roku 2003, bola založená na návrhu z roku 2000 a požadovala postupné skončenie používania prvej skupiny nebezpečných látok z týchto zariadení, konkrétne niektorých ťažkých kovov a dvoch skupín bromových retarderov horenia a výsledok bol taký, že sa znižilo zneškodňovanie týchto látok a ich prípadné uvoľňovanie do životného prostredia. Táto smernica stanovuje normu nielen pre európskych, ale aj svetových výrobcov. Nezabránila ďalšiemu vývinu nových eh, výrobkov. Naopak, výrobky sa na novo upravovali tak aby boli v súlade so smernicou a mnohé spoločnosti e, napríklad prestali e, používať halogénové zlúčeniny a tak ďalej. Takže to prepracovanie smernice je, myslím, dobrou príležitosťou na to, aby sme sa posunuli dopredu. Uh, a existuje konsenzus, eh, aby sa rozšíril rozsah pôsobenia, pôsobnosti tejto smernice aj na ďalšie kategórie. Myslím si, že to je jediný spôsob, ako zaručiť právnu istotu. To samozrejme neznamená, že všetko musí byť pokryté touto smernicou, pretože komisia navrhuje vyňať niektoré veci z tejto smernice a ja to môžem za istých podmienok akceptovať. Takže dnes by som sa chcela sústrediť na e, dva kľúčové problémy. Jeden e, sa týka um, vlastne tejto smernice a jej vzťahu k nariadeniu REACH. čo to znamená v praxi? Znamená to, že sa oddialia obmedzenia v reálnom čase a možno môže potrvať aj 10 rokov, predtým, než začnú platiť a REACH pravdepodobne nerieši alebo nebude riešiť niektoré látky, ako napríklad tie halogénové retardéry horenia polyméry, e, na tých sa nevzťahuje e, hodnotenie aplikácie REACH, takže REACH nemôže byť nahradením tejto smernice o nebezpečných látkach. Nikdy to tak nebolo plánované. Dúfam, že to sa vyrieši. Dúfam, že komisia a e, aj rada uvidí alebo bude vnímať tieto, túto smernicu a to nariadenie ako doplnkové. A myslím, že tak to bolo aj na našom poslednom stretnutí. Takže táto smernica by mala riešiť špecifické problémy a nemalo by sa to nahradiť niečím iným, čo by, čo by tieto problémy neriešilo. A druhá kľúčová vec, e, to sú nové obmedzenia. Chcela by som to trošku detailnejšie popísať. Myslím si, že to je tá najkontroverznejšia vec, o ktorej tu hovoríme. V roku 2003 e, článok 6 hovorí komisii, aby eh, že musí preskúmať eh, nebezpečné látky v elektrických elektronických zariadeniach a prehodnotiť ich zaradenie na zoznam zakázaných látok a eh, však komisie odporúča riešiť to komitologickým postupom. Ja si nemyslím, že by sme mali nahradiť existujúci postup, čiže ten postup rozhodovania. Pretože myslím si, že smernica sa týka predovšetkým obmedzenia nebezpečných látok a som presvedčená, že by sme mm, mali byť za to aj my zodpovední. Potrebujeme zamerať alebo orientovať debatu na to, čo musíme urobiť teraz a nie na to, čo sa možno môže urobiť v budúcnosti, čo sa môže stať v budúcnosti. A toto je príležitosť, ktorú myslím, že sme dostali v prostredníctvom tejto smernice eh, a eh, tak, aby bola naša pozícia uľahčená a preto eh, by som chcela mm, navrhnúť aby sa to rozšírilo aj na tie halogénové retardéry horenia a na PVC tri roky potom, čo vlastne vstúpi táto smernica do platnosti. No a čo sa týka týchto obmedzení, sú tu tri hlavné body. Poprvé, dôkazy o negatívnych vplyvoch na uh, E, životné prostredie, PVC a halogénových retarderov horenia. E, v súčasnosti sú zakázané dve hlavné skupiny bromových retarderov horenia, ale sú aj ďalšie skupiny, ktoré tu nie sú zaradené a komisia e, vykonala štúdiu týchto látok a táto štúdia odporúča zaradenie týchto látok eh, medzi zakázané eh, posudzovala sa tá skupina látok s organicky viazaným bromom a chlórom a odporúča sa, aby sa tieto látky prestali používať v elektrických, elektronických zariadeniach, pretože eh, je tam možnosť vzniku dioxínov a furánov v prípade nekontrolovaných požiarov a pri spoluspáľovaní pri nižších teplotách alebo v nesprávne fungujúcich spáľovniach. Takže jediný spôsob, ako môžeme e, riešiť problém, je pri zdroji. A moje odporúčanie sa zakladá na odporúčaní e, tejto štúdy. A e, druhá vec, ktorá sa týka týchto retardérov a pôvodného návrhu, halogénové látky, ktoré sa nachádzajú v elektrických a elektronických zariadeniach, najmä bromové, bromované retardery horenia, môžu spôsobať problémy aj počas recyklácie plastov a zariadenie na recykláciu vzhľadom na riziku vzniku dioxínu a furánov zvyčajne nerecyklujú plasty s retardovaným horením. Boli tu argumenty, že neexistuje žiadne riziko, e, ale relevantný vedecký e, výbor Európskej komisie nesúhlasil s týmto čiastkovým e, záverím, že nie je potreba to limitovať a ešte sa má konať ďalšie hodnotenie. A ďalšie napríklad riziko je také, že sa nesledovali všetky env environmentálne e, vplyvy a počas týchto procesov. Tiež sa zdá, že všetky e, že teda sú tu problémy týkajúce sa vytvárania dioxínov a furánov na skládkach odpadu a Komisia vraví, že ak e, že teda tieto veci sa nebrali úplne do úvahy, pretože to nebolo dobre kvantifikovať, ale to neznamená, že tu nie je žiadne e, riziko. Takže boli tu určité limitácie týchto e, hodnotení vplyvu. problémov, problémy, ktoré sa týkali recyklácie a Myslím si teda, že zakázať tieto halogénové retardéry horenia je logickým krokom. A ďalším vecom je PVC. Uskutočnila sa štúdia na poverenie komisie, ktoré odporúča, že PVC by sa mali prestať používať. Je tu aj e, ďalší bod týkajúci sa e, odpadu, PVC odpadu ešte v roku 2000, eh, to dobre zdokumentovala Európska komisia a eh, existujú dôkazy, ktoré podporujú názor, že PVC nie je vhodné na spaľovanie pre všetkým vzhľadom na množstvo nebezpečné vlastnosti výškou plynných spalín, ktoré horením vznikajú. A eh, predovšetkým látky unikajúce zo skladok odpadu môže ma, môžu mať veľmi nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, na životné prostredie. A treba tiež poukázať na to, že v súčasnosti e, sa recykluje veľmi málo PVC odpadu, najmä z tých elektrických elektronických zariadení. E, takže e, bohužiaľ tieto dôkazy prišli príliš neskoro v roku 2000, aby sa zahrnuli do smernice o nebezpečných látok, látkach, ale treba to riešiť teraz. No a druhá vec je správanie sa výrobcov. E, výrobcovia e, v, elektronických, e, v elektronickom priemysle sú mnohokrát už ďaleko pred nami. Mnohí sa snažia riešiť alebo zbaviť sa teda halogénových výrobkov, bez halogénových retarderov horenia PVC. A snažia sa to presadiť, nehovorí, nehovoria o tom, že či teda ako sa to presne má stať, ale uh, kedy by sa to mohlo urobiť. Za niekoľko rokov by sa mohlo prejsť na bezhalogénové uh, produkty a uh, niektoré napríklad e, už existujú chladničky bez e, PVC. A posledný bod sa týka náhrad a komisia tvrdí, že respektíve tvrdí, že dostupné údaje nám neumožňujú prijať rozhodnutie o ďalších obmedzeniach halogénových retardérov horenia, ale tiež uvádza, že existujú isté informácie o náhradách a že teda existuje aj ďalší faktor, ktorý musíme zvážiť. Ak sa pozrieme na všetky alternatívny, alternatívy vidíme, že neexistujú alternatívy e, týchto látok, ale napríklad bez halogénové alternatívy už existujú, vyrábajú ich, nám, možno, vyrábajú ich viac než 3000 výrobcov a samozrejme nie je to o okamžitom ukončení používania z tých látok, ale o, ale o používaní bezpečnejších látok. E, komisia e, tiež e, venuje pozornosť nákladom, externým nákladom pri e, PVC, ako aj e, teda spracovanie odpadu PVC a podobne. Takže na záver teda by sme mohli povedať, že prevencia je lepšia ako liečba, je lepšie riešiť environmentálne problémy, keď vznikajú a tak to e, treba robiť. Mali by sme uh, využívať, vyrábať produkty bez halogénu, bez kadmia a zabezpečiť, že budúca generácia elektrických a elektronických zariadení e, bude bezpečná, nebude obsahovať e, škodlivé látky, ako sú napríklad halogénové bromované retardéry. Ďakujem. Ja, Ďakujem veľmi pekne, pani Ivancová za túto správu, prednesenú veľmi angažovaným spôsobom. Vidno, že ste sa toto tému veľmi zaoberali. A teraz otváram rozpravu. Teraz pán Boguslav Sónik, tieňový spravodajca, má slovo a potom ostatní tieňovi. Ďakujem veľmi e, pekne. Ďakujem aj kolegyni Evansovej za túto správu a za všetky tie stretnutia, ktoré mi pomohli vytvoriť si názor, pretože je to lepšia regulácia, podporujem túto iniciatívu. Je to naozaj tá správna cesta k tomu, aby sme mali správne hospodárske aj environmentálne dopady. Mali by sme ju rozšíriť na všetky odvetvia elektronického priemyslu. Ale mám určite určité obavy, ktoré sa týkajú nových látok, ktoré by sa mali obmedziť. Spomínali ste tieto látky, sú to PVC, bromované a chlorované retardéry, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť e, používania elektrických systémov zo strany spotrebiteľov. Všetky tieto látky sú dobre uvedené v ríči. Takže otázkou je, či máme dosť dôkazov, ktoré preukazujú, že tieto látky sú také nebezpečné alebo škodlivé, že by sa mali obmedziť v prvom rade. 3,5 roka je ďalší limit na ich postupné odstraňovanie. Zdá sa, že ide o prikrátku lehotu. Mali by sme o tomto období viac hovoriť členskými štátmi. A tu vzniká otázka, že či zákaz používať tieto látky všetky naraz v tom istom čase v takej širokej miere, či by to neviedlo k použitiu náhrad, ktoré sa zatiaľ neosvedčili, ktoré ich e, účinky nepoznáme a ktoré by viedli k ďalšiemu zníženiu ochrany spotrebiteľa a zvýšeniu znečistenia látkami, o ktorých mnoho nevieme. Potom je tu ďalšia vec, ktorá sa týka výnimiek zo smernice je, to smerni, je len prechodné riešenie, malo by to byť len prechodné riešenie k, k riešeniam šetrnejším voči životnému prostrediu, ale tá cesta k tomu je veľmi časovo náročná aj finančne nákladná. A Uľahčenie činnosti malých inovatívnych firiem by mohlo byť dobrou predstavou. To by nám pomohlo aj pri využívaní ríču ktorý pomáha e, e, zdieľať náklady, čo je dobrým riešením pre malé firmy. Takéto kroky, takáto pomoc pomáhajú inováciám a podporujú podnikateľstvo a pomáhajú nám e, zabrániť dominácii monopolov a veľkých firiem. V bode 13 preambuly, to je pozmeňovací návrh 10, sa hovorí o tom, že by mohli byť zahrnuté aj malé a stredné podniky, ak neexistuje nejaká vedecká, možnosti, vedecká možnosť náhrady. Ako to ale môže byť odrazené, ak vaše, pozme, ak vaše pozmeňujúce návrhy 38 a 39 znemožňujú zahrnutie socioekonomických kritérií. V 16. hovoríme o elektronickom zariadení, ktoré musí byť spolahlivým zariadením z dôvodov bezpečnosti. Zariadenia v leteckom priemysle, raketách, satelitoch a podobne. Ale čas e, na využitie elektroniky v dopravných prostriedkoch, zariadeniach je oveľa než v domovoch, pretože na tom záleží bezpečnosť cestujúcich. Takže e, mali by sme sa zamerať na to, aby sme mali porovnateľný prevádzkový čas a súčasne zabezpečili zodpovednosť a bezpečnosť. Mnoho firiem môže teraz e, uplatniť jednu výnimku v pozmeňovacom návrhu 41, podľa ktorého jeden podnik by musel, alebo jeden podnikateľ by musel znášať dôkazné bremeno, je vec, kde by sme možno mali mať taký systém, ktorý som spomenul predtým, to je tá možnosť dielania nákladov, tak ako sa to robí v ríči. A potom mám ešte dve ďalšie otázky. A to je, že ste síce už na ne čiastočne odpovedali a navrhujem spravodajcovi, aby e, uvažovalo o všeobecnom zákaze celej skupiny bromovaných e, retardérov re, e, aktívnych látok. To je pozmeňací návrh 17. Otázkou je, že či máme vedecké dôkazy na podporu. Spomínali ste štúdiu komisie. Bolo by dobre, keby sa komisia aj k tomuto vyjadrila a uviedla nám svoje skúsenosti. A moja posledná otázka je takáto. Chcem zdôrazniť veľmi dôležitú vec a to sú chemické látky v skupine bromovaných e, retarderov horenia. Aké dôkazy má k dispozícii spravodajca? Aké spolahlivé sú alternatívne látky? môžeme mať istotu, že tieto alternatívne látky zaručujú bezpečnosť a efektívnosť? Ďakujem, pán Zonik. Teraz komisia môže potom na záver určite odpovedať na otázky, ktoré tu zaznejú. Ale teraz má slovo Katalín. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začala by som tým, že poblahoželám spravodajcovi k tejto správe, ktorá je veľmi ambiciozná a veľmi odborne zdatná. Takže, dámy a páni, aj pán predseda, chcem začať výzvou procesného charakteru. E Takže chcem povedať, že sa stiahla správa vy z programu, ale predsa len chcem povedať, že keď máme pozmeňovacie návrhy, tak by sme E, tu na tiež postupovali podobne ako so správou vy, alebo že by sme to uplatňovali aj na hlasovanie, pretože e, nemali by sme to takto od seba odčleňovať, pretože z hľadiska odborného, environmentálneho, vnútorného trhu, zdravotného, e, táto správa a tá výsprava sú navzájom prepojené. Proste ambicioznosť v jednej oblasti súvisí s ambicioznosťou v druhej oblasti. Potrebujeme smernicu VE, kde by bola zodpovednosť ručenie výrobcov v plnej miere. To teraz nie je samozrejme reálne, ale keby to bolo možné, tak by Gross bola iná smernica ako je dnes. A musíme proste na to myslieť. Lehota na pozmeňovacie návrhy V sa posunula a ja navrhujem, aby sa lehota pre roz pre pozmeňovacie návrhy tiež posunula v tom istom smere. A pokiaľ ide o správu pani Evansovej, musím povedať, že je taká ambiciózna, že jednoducho potrebujeme čas na to, aby sme sa oboznámili so všetkými výrobkami, ktoré navrhuje. Musíme ich dobre preskúmať a kolegovia tu už tiež položili ceny. Proste ide o to, že toto musíme prebrať aj v našich politických skupinách a bolo by dobre, keby ma mohli kolegovia podporiť. Keď je čas na VEE, e, tak by mal byť aj čas na roz. Teraz v samotnej správe. Myslím si, že tu zaznelo niekoľko tém, ktoré sa už načali aj minule, o ktorých hovoria vždy aj lobbysti. A vždy môžeme povedať, že áno, tu sa zdá, že dosahujeme koncenzus. Takže o tom nemusím už nič povedať, avšak že či je to pri tejto smernici potrebné, okrem postupu REACH, tak neviem. Komisia má koncenzus, výbor má koncenzus, myslím, že obidvoje sa považuje za potrebné. Troška sa síce prekrývajú, ale aj sa doplňujú. To znamená, že potrebujeme smernicu ROS. Po druhé, rozšírenie e, pôsobnosti smernice. Myslím si, že tu pomaly tiež vidíme koncenzus jeho kontúry a v rámci rady určite sa vydajú touto cestou. To znamená rozšírenie pôsobnosti tejto smernice na všetky elektrické a elektronické prístroje. Je to dobré východisko, ktoré si zvolila aj spravodajkyňa. To musíme podporiť. Musíme preveriť, ako budeme zaobchádzať s výnimkami a taktiež ako budeme zaobchádzať s tými výrobkami, ktoré sú vylúčené. V zásade musíme vychádzať z toho, že keď niektoré kategórie majú byť vylúčené, tak ako je to tu v návrhu uvedené, tak potrebujeme mať silnejšie programy spätného bratia pre výrobcov, odovzdávania pre výrobcov. Mám otázku na spravodajkyňu, ktorá, ako sa mi zdá, vie, o čo ide, pretože existuje aj pomerne silná lobby v oblasti solárnych panelov. To je obnoviteľná energia, na tej nám hrozne záleží, ale treba tu dbať aj na to, aby sme tu neboli uh, aby sme tu boli úprimní, Jednoducho ide o to, že aj takéto výrobky sa musia vzťahovať, pod, e, sa musia, e, musia byť výrobkami, na ktorých sa vzťahuje smernica. Ako to budeme riešiť? A potom e, proste ide o to, aby sme neboli pokrycami. A potom je tu ďalší bod, smerni, ďalší bod spravodajkyne, o ktor- ide o veľký bod a ide o výrobky, ktoré spravodajkyňa zaradila do prílohy 4. A je tu návrh komisie, prílohe 3, ktorý ona posunula do štvorky, čo považujem za rozumné. Sú preto aj vedecké dôvody, ale potom je tu rozšírenie k, k retardérom horenia haloge, halogenovaným a podobne. Tak neviem to presne, ale teda je tu tieto retardery a zákaz PVC. Ja osobne to považujem za veľmi ambiciozne a som za to, aby sme tieto ambície podporovali, ale potrebujeme preto dôkazy. Musíme vedieť, že tie alternatívy, ktoré ponúka priemysel, sú lepšie a aj reálne. A preto chcem mať troška viac času, pretože si myslím, že to treba veľmi dobre posúdiť, zhodnotiť ja viem, že spravodajkyňa žiadala od komisie hodnotenie dopadov a teším sa už na odpoveď komisie. A na záver chcem podporiť spravodajkyňu v tom zmysle, že komisia sa nesmie pokúsiť vyškrtnúť alebo zaradiť látky, postupom mimo komitológie. Je dôležité, aby toto išlo všetko cez nás. Ďakujem. Eh, ďakujem, Katalín. A teraz Chris. Podajkyňa predniesla veľmi jasne svoju správu. Som rád, že to môžem podporiť nám, pokiaľ ide o rozšírenie pôsobnosti. Ale táto správa je veľmi zelenou správou Možno sa nám toto slovo nepáči, ale v tomto prípade mám naozaj pochybnosti o vyváženosti. Je veľmi silná pri zakazovaní veci a ja som niekto, kto si myslí, že by sme mali tieto veci obmedzovať nie preto, že sú nebezpečné, ale preto, že predstavujú riziko. Mne sa jednoducho nepáči riešenie, že veci by sme zakazovali, pretože môže existovať riziko. A najmä preto, že ešte sa nedokázalo, že by to tak bolo. Proste riziko musí byť preukazateľné. Ja jednoducho hovorím, že netreba byť veľmi, e, aby sme sa nedostali z dažďa pod okap a potom začneme používať látky, o ktorých sa dokáže, že nie sú o nich lepšie ako tie, čo sme zakázali. Nehovorím, že nepodporím spravodajkyňu, ale jednoducho potrebujem dôkazy, potrebujem dôkazy o tom, že to, čo sa za- má zakázať, predstavuje riziko pre životné prost- e, prostredie a že alternatívy sú životaschopné a bezpečné. A potom musia byť aj spolahlivé, Predsa hovoríme o elektrických produktoch, elektrických výrobkoch. Nechceme niečo, čo nebude fungovať. Samozrejme, že sa tešíme na reakciu komisie, pretože spravodajkyňa e, e, útočila štúdiou, v ktorej sa hovorilo, že sa vysoko odporúča zákaz týchto e, retardérov horenia. Taktiež vieme, že od odvetvie recyklovaných tovarov potrebu, má veľké problémy s týmito látkami, v ktorých sú retardery, ale jednoduchý musím povedať, že tie správy, čo dostávam, sú veľmi rozporuplné, protichodné, obmedzujúce. Počujem napríklad, že smernica o spalovniach sa nepoužíva správne a tak ďalej, takže zdá sa, že veci unikajú. Ja neviem, že či je to chyba ROSu, že sa, alebo že by sme mali mať lepšiu smernicu o spalovniach. To je druhá vec. Proste neviem, čo je to riešenie. Taktiež počujem, že elektronický priemysel hovorí o tom, ako zaviesť náhrady a nie, že či má zaviesť náhrady, nech už ide o akýkoľvek počet lobbystov, tak ja myslím, že títo nikdy nemali takúto požiadavku. Možno, že je to ale odôvodnené a možno, že mi dokážete, že elektronický priemysel chce urobiť tieto zmeny a chce ísť týmto smerom. A ak áno, tak dobre, pomôžme im, ale chcem dôkaz. Potom je tu tá otázka fotoelektrických článkov. Počuli sme lobbystov, počuli sme environmentálne výhody tejto technológie. Všet taktiež tvrdia, že tu bude 100% uzatvorená lučka, e, pokiaľ ide o recikláciu, takže kadmium nepredstavuje žiadne e, riziko pre životné prostredie alebo verejnosť, ale treba to preveriť. Ak je to tak, tak potom táto legislatíva, ktorú tu príjmame, príde až 6 rokov potom, ako sa prijala prvá legislatíva. Počul som pochybnosti o tom, že či 6-7 alebo 8 rokov je to obdobie, kedy sa treba tomu znovu zvenovať a prehodnotiť to. Takže ja nechápem, prečo si sprevodajkyňa myslí, že v tejto etape potrebujeme výnimky, keď recyklácia prebieha tak, ako sa to tu tvrdí, tak nevidím dôvod, prečo by nemali dostať plnú výnimku a prečo by sme ich nemali v tomto podporiť. A nakoniec sa tu hovorí o veľkých inštaláciách, ktoré by tu boli vylúčené. Tá jasná vec je, že že niekto má veľké inštalácie pevné, dlhodobé a ja nevidím dôvod na výnimku 4 roky a potom ďalšie 4 roky a 4 roky. Ak ide o výrobok, ktorý bude na mieste 20, 30, 40 rokov, tak sa mi to jednoducho zdá, že takto vytvárame prekážky, ktoré sú úplne nepotrebné. Takže som stále pripravený, otvorený a e, znovu o týchto veciach počúvať. Chcem si vypočuť každé hodnotenie dopadu a rizika. Chcem to počuť aj od komisie a som pripravený. Nemám ani námietky, ak by sa toto troška e, opozdilo a len aby to bolo správne. Nechcem, aby sme zakázali látky e, bezdôvodne. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Vilc. Najprv chcem pani Evansovej poďakovať za túto veľmi dobrú správu, s ktorou v mnohých bodoch súhlasím. Už spomenula, že je tu osobitný problém pri e, zneškodoňovaní elektrospotrebičov s veľkým obsahom nebezpečných látok, PVC, zmekčovanie retardérov a upozornila na to, že pri nesprávnom odstraňovaní teplným spôsobom v krajinách EÚ a v treťom svete pri horení sa tvoria dioxíny a furany. A tieto môžu pri, sa, sa, tomuto sa dá zabrániť len pri spalovaní vo vysokoteplotných zariadeniach. Lekárske vyšetrovanie detí v rôznych častiach sveta ukázalo, že deti majú vyššiu koncentráciu dioxínu v v krvi než ich matky. Najmä sú veľmi zaťažené deti v rozvojových krajinách, ktoré e, hľadajú v haldách odpadu látky, ktorý by sa dal ďalej využiť. A práve v týchto haldách odpadu sú dioxiny. Chcem sa ešte raz poďakovať pani Evansovej za konferenciu, ktorú pripravila na tému s expertami kde sme sa dozvedeli mnoho dôležitého. A teraz ide pri smernici ROS o to, aby sme ochránili životné prostredie a ľudí pred persistentnými látkami, ako sú dioxiny a furány. A ide tu o prevenciu nebezpečných látok pri výrobe elektrických spotrebičov a elektronických, elektroniky a ja si myslím, že ide o látky, ktoré by sa vôbec nemali používať vo výrobe. Sú to napríklad polybromované bifenily a iné látky, ktoré, majú, e, ktoré sa používajú v pesticídoch a podobne. To znamená, e, zákonný zákaz smerníci ROS, ako aj uvedenie náhradných látok a súhlasím s pani Evansovou v tom, že ten zoznam nebezpečných látok pre elektrické a elektronické spotrebiče staršieho dáta nemôžu byť uzavrené, ale že sa musia orientovať dopredu, musí to byť dynamický zoznam, ktorý zohľadňuje vedecký pokrok e, parlament musí spolu rozhodovať pri zmene označenia zakázanej látky. Aj s tým plne súhlasím. Pokiaľ ide o výnimky pre nebezpečné látky, tak tieto nemôžu byť tak pripravené, aby e, e, e, mali obmedzujúci finančný charakter, pretože prechod na nové látky si vyžaduje investície. Ak by došlo k výnimke, tak ide o to, aby sa tu žiadala najnižšia možná dosiahnutelná úroveň. Súhlasím s pani Evancovou aj v tom, že Rich a Rose sa navzájom doplňujú pri používaní chemických látok a všeobecne potrebujeme lehoty na to, aby aktéry v priemysle mali právnu istotu a aby, mohlo, aby sa mohla zaručiť dobrá implementácia smernice. Dobrovoľné snahy niektorých výrobcov musia musí podporovať aj legislatíva, aj zákonodarca, najmä v tom duchu, aby sa vytvorili rovnaké podmienky hospodárskej súčasti. Ochrana životného trhu nie, by sa nemala prenechať na trh. Považujem aj za rozumné to, aby sa urobila štúdia eh, hodnotenia dôsledkov z eh, realizácie smernice ROS, tak aby sme mali tie výsledky k dispozícii na čas ešte pred hlasovaním vo výbore pre životné prostredie, aby sme mohli výsledky aj posúdiť a zapracovať. A na záver chcem povedať, že by bolo zmysluplné, aby sa podporilo rozumné riešenie parlamentu aj aktivitou mimovládnych organizácií. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Richard Weber. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že v zásade eh, eh, sme tu eh, nemali e, robiť e, kodifikáciu. Bolo by e, primeranejšie, vhodnejšie, aby sme tu prednesli normálny nový návrh a prípadne sa ku kolegovi z Holandsku, bolo by um, zmysluplne, keby sa tieto uh, dva prejednávali spolu, pretože spolu súvisia a preto ten uh, návrh uh, je podľa mňa ten návrh zmeniť lehoty a prednávať to sam, spoločne je múdry návrh. Čo sa e, týka e, súvislosti s Ričia, e, s tým nesúhlasím, pretože s Ričom sme dostali proces, ktorý veľmi dobre reaguje na požiadavky obyvateľstva ochrany životného prostredia. To nie netreba riešiť len v samotnej oblasti elektronického odpadu. Myslím si, že možnosť, ktorú e, nám poskytuje e, REACH, e, sú tiež vhodné tieto možnosti pre túto skupinu produktov a tiež vedecké vedomosti, ktoré boli dosiahnuté prostredstvom REACH, sú tu tiež vhodné, použiteľné. Ja myslím, že je to vhodné na to, aby sme dosiahli potrebné výsledky a ešte pár e, detailov k tomu, čo navrhla spravodajkenia, e, toto pravidelné preverovanie a potom automatické e, vypršanie lehot, prípadne výnimiek. Myslím si, že to je tiež otázne, pretože to nezodpovedá úplne hospodárskej realite a viedlo by to k nadmernej byrokracii. E, isté odburovanie byrokracie má zmysel a tiež považujem e, tie návrhy k analýzu, ktorú prenesla komisia o sudcu ekonomických dopadov, tá je nutná a vecná, pretože myslím, že e, realita sa nie vždy zhoduje s prianiami kolegov niektorých a v tejto oblasti produktov um, musíme um, presadzať do popredia uh, ochranu spotrebiteľa a životného prostredia, ale tiež zdôrazňovať uh, možnosť uh, plniť to v praxi a preto je dôležitá táto socioekonomická analýza. Ďakujem komisii za túto tému a preto oslobodne v tejto oblasti nepovažujem za vhodné. Ja, Ďakujem. Komisiu niekoľkokrát oslovili. A kto si z vás zoberie slovo? Nech sa páči. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, ďakujem aj spravodajcovi za túto správu, ktorá obsahuje veľa hodnotných eh, pripomienok a informácií. Ja len prejdem ten zoznam hlavných bodov, ktoré som počul dnes večer. Niektoré z nich som spomenul už na predchádzajúcej debate, ale ospravedlňujem sa za to, že sa opakujem, pretože tie isté otázky opäť e, boli prednášané. Dovolte mi začať s tou témou e, predmetu a rozsahu pôsobnosti. E, keď komisia začala túto prácu, tak sme mali jasný mandát, aby sme sa rozhodli pre streamlining, teda zjednodušenie a lepšiu uplatniteľnosť e, existujúcich e, právnych predpisov, preto e, neuvažujeme hlbšie o žiadnych dopadoch, ktoré môže mať rozšírenie tohoto predmetu a rozsahu pôsobnosti. Bolo spomenuté, že vzniká konsenzus o rozšírení predmetu rozsahu pôsobnosti, teda tzv. otvoreného predmetu a rozsahu pôsobnosti. No, zatiaľ e, vás môžem informovať, že služby komisie sa nezhodujú s týmto konsenzom a to z dohodu, že teraz e, my pracujeme na legislatívnom návrhu, na ktorý sme jasne zhodnotili dopad. A to nie je prípad, e, keby sme sa rozhodli pre otvoren, open school, pre otvorený predmet a rozsah nemáme predstavu, aké výrobky by tam mohli byť zahrnuté a aké náhrady by mohli byť e, vynútené pre konkrétne druhy výrobkov a to by mohlo mať značné dopady na bezpečnosť a spolahlivosť a všetky tie veci, ktoré sa spomínajú. Teda v krátkosti e, zatiaľ by e, sa komisia zdráhala súhlasiť na, s otvoreným predmetom a rozsahom platnosti vzhľadom na terajší hodnotenie dopadu a to bolo preberané aj v rade ako e, ste boli informovaní, aj e, tam e, sa preberala otázka otvoreného predmetu a rozsahu pôsobnosti a sľubovali hodnotenie dopadu, ale ešte po ňom není ani stopy ďalej. Čo sa týka Roz a Rich, na rozdiel od predchádzajúcej témy v tomto veľmi súhlasíme s spravodajcom a myslíme si, že RIČ a e, sú e, doplnkové predpisy, doplňujúce sa predpisy a majú veľmi dobrý dôvod, aby spolu existovali a doplňali sa a preto, ako už bolo spomenuté pred e, tým, tento konsenzus zahrňa aj komisiu. Teraz k tej haklivej otázke nových látok a bol by som rád, aby sme oddelili niektoré podkapitoly tejto debaty. Teda um, oddelujeme otázku, že ktoré chemické látky od otázky, že ako ich určiť, zistiť a potom uh, od otázky, ako ich uh, upraviť v legislatíve. To sú tri podotázky, ktoré sa niekedy miešajú. Najprv by som chcel spomenúť uh, otázku, ako určíme, ktoré látky by mali byť alebo mohli byť zahrnuté do legislatívy. Žiaľ, e, pre tento účel nemáme dnes schválenú metodiku. Ani my, komisia, ani zákonodárca nemá mm, jasnú dohodnutú metodiku o tom, ako rozhodovať, či látku treba dať na zoznam alebo nie. A to je medzera, ktorú e, terajší návrh komisie chce vyplniť. My navrhujeme tak či onak, no to je už iná téma, ale navrhujeme, aby sme predložili a spolu vypracovali dohodnutú jasnú metodiku, aby sme dali právnu a procesnú istotu všetkým zúčastneným, ako rozhodnúť, či tie látky majú byť zahrnuté alebo nie. Metodika, ako som ju teraz popísal, nie je zhodná s postupom. Postup je otázka, že ako mm, premeniť výsledok metodického prístupu do právneho predpisu. A preto máme teraz tú dlhotrvajúcu diskusiu, že či by bolo lepšie použiť ako postup ten eh, proces spolurozhodovania, alebo či by bolo lepšie alebo výhodnejšie použiť ako postup proces komitológie s udelením mandátu vypracovať návrhy podľa komitológie. My sme navrhli použiť e, prístup komitológie z viacerých dobrých dôvodov. V prvom rade e, takýto proces, e, keď bude dobre zasadený do rámcových parametrov, môže priniesť výsledky rýchlejšie ako spolurozhodovanie a tiež dokáže splňať výsledky adresnejšie. To znamená, nebudeme musieť sa utekať k inštitučnej dohode rekodifikácie, mm, keď by sme to mali adresné, že by sme menili len zoznam látok a nič iné. A navyše bu, e, to um, bude sa môcť e, plniť e, a prevádzkovať podľa veľmi jasnej definovanej metodiky. Tiež to bude mať tú výhodu, že to dá značne väčšiu právnu istotu subjektom, či už ekonomickým subjektom alebo administratívnym, pretože proces spolurozhodovania, ako napríklad e, navrhol teraz spravodajca, že by sa prehodnotil ten zoznam každé 4 roky, to by znamenalo fakticky neustále otváranie tejto smernice. Ako náhle by sme dospeli k rozhodnutiu jednej novelizovanej verzii, museli by sme ju znovu otvoriť a e, nasledoval e, by viacročný proces spolurozhodovania. Teda e, naša e, silná výzva e, nemá nič spoločné s tým, aby sme si posilňovali naše postavenie ako komisia, ale z praktických a logických dôvodov vás prosíme, aby ste nám dali e, mandát spolurozhodovania v tejto veci. E, štvrtá otázka je, aké nové látky sa tam majú pridať. Ako som povedal, už teraz nemáme dohodnutú metodiku, ako máme pristupovať k tejto otázke. Komisia prijala svoju jedinú možnosť, svoju tradičnú možnosť e, tým, že spustila štúdiu. My sme e, si objednali dodavateľský expertný posudok zvonka a e, tiež získame údaje a poradenstvo v tejto otázke. A e, tu na možno argumentácia spravodajcu odbočuje od toho procesu a jeho výkonu. Skutočnosť, že komisia si objednala štúdiu a zaplatila za ňu, samozrejme v žiadnom prípade nesignalizuje, že komisia si dodavateľsky objednala návrh tohto právneho predpisu to je nedorozumenie a treba tu zdôrazniť ešte raz, že keď si objednáme štúdiu a keď dostaneme výsledky štúdie, za ktorú sme zaplatili, tak to je poradenstvo, ktoré my zohľadujeme, ale nie je to e, diktovanie postupu, z ktorého by sme vychádzali. A e, táto štúdia tiež spôsobila citácie, tu čítam, že jej autory odporúčili to či ono. Keď sa pozrieme do textu, tak to nájdeme v niekoľkých riadkoch. Keď však potom e, hodnotíme takúto štúdiu e, zo všetkých e, pohľadov a opatrenia starostlivo, tak dospieme k jednému obrazu. Môžem vám povedať, a citujem zo štúdie, ktorá sama hovorí, že vo prípade väčšiny látok, o ktorých hovoríme dnes večer, údaje sú nedostatočné alebo odporúčania, ktoré uvádza štúdia, mm, tvrdia jej vlastní autory, že nie je dostatočne podložené, alebo v niektorých prípadoch neodporúčajú žiadne kroky. Nebudem vás e, e, nudiť, ale mám pred sebou otázku mm, bromovaných e, retardávorov horenia a PVC a TBA a ďalších neurčených chemikálií a tiež e, zoznam anorganických látok ako arzén, antimon, berylium a tak ďalej. Teda to všetko sa cituje v samotnej správe, kde nám hovoria, že dávajte pozor a z tohoto hľadiska komisia zaujala mm, opatrný prístup. Takže mm, to je k tej otázke, ktorú nám položili, že prečo sme nepostupovali podľa odporúčania autorov štúdie slovo po slove. Dovolte mi tiež eh, rýchlo sa vyjadriť k otázke v úvodzovkách eh, um, pokročilých výrobcov, ktorí prešli na iné látky z vlastnej iniciatívy. Najprv chcem eh, zdôrazniť, že komisia si cení tieto kroky a veľmi víta tieto kroky, ak oni naozaj um, poskytujú lepšiu ochranu životného prostredia a zdravia. To je bez pochyby tak. Je tu však otáznik a sme otvorení počúvať to. Teda máme otáznik v otázke, či títo výrobcovia naozaj zhodnotili všetky dopady čo do životného prostredia a ochrany zdravia, ktoré e, sú spojené s tými náhradnými látkami, ktoré teraz používajú. Pretože to je úloha, ktorú my by sme museli urobiť, keby sme e, sa ujali takej iniciatívy, aj keď by to bolo e, chválihodné navrhnúť ako legislatívny postup. Teda otázka je, či e, oni zhodnotili dopad týchto náhradných látok, ktorí títo pokročili výrobcovia používajú a propagujú. A musíme byť opatrní ako v iných aspektoch, aby sme sa vyhli situácii, kedy e, to, ten liek môže byť horší ako choroba. Otázka používania alebo nepoužívania sociálnych a ekonomických kritérií, keď rozhoduje o tom, e, kedy e, má byť udelená dočasná výnimka. Môžem len zopakovať, čo som povedal na predchádzajúcej schôdzi, že my ako komisia sme pevne presvedčení, že to je nevyhnutné v dnešnom politickom rozhodovaní o ochrane životného prostredia, kde všetci súhlasíme s kritériami trvalo udržateľného rozvoja a ten je založený na troch e, pilieroch a tiež teda je nevyhnutné plniť tieto tri piliere a e, preto e, nemá zmysel, že z, jednoducho z dôvodov úspory nákladov by sme udelovali výnimky. Keby sme to chceli urobiť aj tak, by to podliehalo komitológii a mali by ste na to právo preskúmať, ale e, z socioekonomických dôvodov e, musí byť možné udeľovať výnimky. A nebol to len e, tento výbor, ktorý vyžadoval veľakrát aplikáciu kritérií trvalo držateľného rozvoja. Otázka prístupu na základe rizika alebo rizik pri schváľovaní látok my si myslíme, že tu sa dosť zhodujeme so spravodajcom. Myslíme, že ROS e, má v sebe nebezpečné látky, ale zároveň sme presvedčení, že e, zosúľadovanie legislatívy spoločenstva, a tu hovorím o RIČ, je absolútne potrebné a RIČ je e, legislatíva, ktorá je položená na riziku, teda tiež súhlasíme s tým, že v budúcnosti metodika podľa ROS musí mať v sebe aj prvok rizika zapracovaný. Teraz sa dostanem k tým najdôležitejším bodom, ktoré odzneli dnes večer a odpoviem na ďalšie otázky, ak bude treba. Ďakujem, pán predseda. Ja, dank Ďakujem pekne za vysvetlenie. Ešte jeden kolega sa hlási než ešte spravodajkyňa niečo posle, povie, a to je pán Tadeusz. Tak, e, chciałbym, panie przewodniczący, przedstawić kilka uwag. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vyjadriť niekoľko pripomienok. Chcem sa poďakovať v prvom rade spravodajkyni za odvedenú prácu. Máme teraz veľa odpovedí, návrhov a tak ďalej, ale ešte sú tu určité otázky podporujeme spravodajkyne, sprav- jej rozhodnutie e, rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice, aby sa jednalo o otvorenejší rozsah, ale nesmie si, nie sme si istí, že tu bude dostatok, že to bude dostatočne jasné a prehľadné, e, čo sa týka elektronických a elektrických zariadení, ktoré by nemali byť zahrnuté. Po druhé, nie sme si celkom istí, či zahrnutie životného cyklu zdravotníckých zariadení. Či by sa to teda malo zaradiť, pretože zdravotnícke zariadenia sú mnohokrát vyrábané v, za, nie na, vo veľkej škále a preto zdravotnícke zariadenia alebo nástroje by možno nemali byť zahrnuté. Bol by som vďačný komisii, keby sa k tomuto vyjadrila. Máme aj isté obavy týkajúce sa vyňatia určitých zariadení, e, ako už bolo prednesené v tejto diskusii. A zaujímalo by nás, že či obdobie 4 rokov bude dostatočné pre e, podniky, pretože je veľa Eh, je to veľa rôznych zariadení, či už solárne panely alebo mobilné telefóny a tak ďalej. Musíme tu zahrnúť viacero faktorov, pretože životný cyklus niektorých zariadení je veľmi dlhý a preto tie 4 roky by možno neboli postačujúce, možno by sa to malo obdobie predlžiť. Eh, je tu návrh, že možno dôjde k určitým výnimkám z tohto pravidla, ale chceli by sme vedieť, e, aké konkrétne prípady by to boli. E, ďalej sú určité látky, ktoré srodajkyňa chce zakázať. Nož. a pre nás je to ťažké podporovať, aj keď e, teda prezentujete isté argumenty a dôkazy, ale myslíme si, že sú dosť selektívne a neodôvodňujú takéto radikálne opatrenia. Tiež poznáme iné analýzy, ktoré sú v protiklade s tým, čo prezentujete v správe. Tiež nemáme jednu jasnú metodiku a preto tá správa nie je úplne vierohodná a spolahlivá a preto nemôžeme ju úplne podporiť. My rozumieme, prečo e, spravodajkynia nechce postupovať komitologickým postupom, ale postup spolurozhodovania je veľmi komplexný a preto možno by sme mali mať komitológiu s istou mierou kontroly. Mali by sme sa venovať aj tej otázky náhrad E, samozrejme, e, teší nás, že niektoré podniky sa vyberajú dobrým smerom, ale možno e, tie ich riešenia nie sú najlepšími riešeniami aj pre ostatných aktérov na trhu. A už len posledná vec, pretože viem, že nemám veľa času a teda ďakujem vôbec, že som dostal slovo. A posledná vec sa týka PVC. To nám nie je úplne jasné. Nie je nám teda jasné, či základ E, pardon, zákaz PVC je e, dobrý postup. Pani spravodajkyňa má na to veľmi vyhranený názor, ale nespomenula určité e, dôležité aspekty. A tento problém sa veľmi dobre môže riešiť mimo tejto smernice problém likvidácie odpadu sa môže riešiť týmto spôsobom a nie zákazom produktov. Tiež keď chceme obmedziť používanie PVC, ktoré sa teda používa v mnohých produktoch a mnohých odvetviach, e, kde je vysoká zamestnanosť, tiež by sme mali rozmýšľať nad sociálnymi a hospodárskymi dopadmi rozhodnutia. Ale ak sa teda rozhodne E, zahrnúť PVC do rozsahu pôsobnosti smernice, tak by som chcel vyzvať kolegov, aby teda zobrali do úvahy e, to, čo som povedal o jasnej vedeckej metodike pri príjmaní zákazov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šimanský. A teraz dám slovo spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda, a chcem sa tiež poďakovať všetkým kolegom, ako aj komisii, za veľmi podrobné, veľmi konštruktívne, užitočné pripomienky a otázky. Ja viem, že nemáme veľmi veľa času, aby sme dopodrobná eh, o nich debatovali, ale budeme na to mať dostatok času pri príprave tejto smernice a dúfam, že teda budeme mať možnosť e, venovať sa týmto otázkam detailnejšie. Chcem len spomenúť, čo sa teda týka e, postupu a harmonogramu. E, čo sa mňa týka, tak môžeme oddialiť termín predkladania pozmenujúcich návrhov ale rada by som sa držala toho harmonogramu, na ktorom sme sa dohodli. A viem, že teda ešte nie je harmonogram pre tú smernicu eh, VE a preto teda sme aj oddielili tento eh, proces. Eh, viem, že pán Florence teda mm, nemá žiaden problém s tým našim harmonogramom e, a myslím, že by bolo dobré, ak by sme teda diskutovali o týchto dvoch smerniciach e, naraz. Ale myslím teda, že by sme mali čo najskôr postupovať a teda napredovať. E, teraz niekoľko bodov, ktoré odzneli. Myslím, že je tu istý konsenzus čo sa týka teda, e, či je to kometologický postup alebo spolurozhodovací a o rozsahu pôsobnosti. Čo sa týka solárnych panelov, myslím si, že väčšina z nás počula o, o spoločnosti, o, e, ktorá teda je veľmi dobrým príkladom týchto solárnych panelov a myslím si, že by sme to mali brať eh, do úvahy pri prípadných, eh, prípadnom vyňatí z rozsahu pôsobnosti. A potom, čo sa týka toho obdobia, či 3,5 roka je dostatočné obdobie alebo nie na to, aby sa prestali látky používať. Eh, my, sme, my o tom hovoríme už asi 10 rokov a vieme, že priemysel na tom pracuje už od roku 2003 a tí kolegovia, ktorí navštívili seminár pred niekoľkými týždňami, kde sme teda dostali veľmi veľa informácií o tom, čo e, robí e, Boli tam rôzne spoločnosti ako Dell, Nokia, Apple a tak ďalej. A tie nám vysvetľovali, prečo e, je e, možné to urobiť, a, ale aj to, že ako môžu pomáhať tým mečiam, menším spoločnostiam alebo dodávateľom a tak ďalej. Bola tam otázka e, malých a stredných podnikov, ako oni môžu e, napredovať v tejto oblasti. E, či teda to je možné alebo nie, tak samozrejme tam je možnosť výnimiek a preto si myslím, že ak teda tam neexistujú nejaké alternatívy, náhrady, tak e, existujú výnimky. A potom chcem tiež povedať, že tieto vedúce spoločnosti na trhu, nemyslím si, že by presadzovali e, ukončenie používania istých látok, ak by neexistovali alternatívy. E, komisia tvrdí, že neexistuje poskytujú dostatočné informácie o náhradách, ale že teda je dokázané, že nepredstavujú niektoré rizika, ako napríklad persistentnosť, bioakumulácia alebo toxicita, ale teda existuje dosť veľa informácií, vykonalo sa dosť veľa štúdií, ešte sa budú konať e, alebo vykonávať štúdie a preto treba e, preskúmať a aj v spolupráci s teňovým spravodajcom tieto otázky a teda naďalej budeme pokračovať v debate. Ešte raz ďakujem všetkým za pripomienky a otázky. Ďakujem pekne, pani Evans. Ehm, bola tu žiadosť, aby e, sme e, robili paralelne v pléne a prejednávali aj Rich aj Ross a ehm, tiež e, treba, aby sme nestrácali príliš veľa času a my teraz chceme navrhnúť, aby sme lehotu na pozmeňujúce návrhy presunuli na 24. februára a nie na 14. januára, teda 24. februára. A dúfame, že tá správa vy tiež príde v blízkosti um, tejto lehoty pre pozdňujúci návrhu. A tým sme sa dostali ku koncu dnešného zasadnutia. Ďakujem vám za účasť a zajtra o 10. budem pokračovať ďalej.